Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la Comisión de Peticiones y como hemos decidido. Takže pokračujeme ďalej v našom zasadnutí, ako sme dnes ráno rozhodli. Rozhodli začneme s bodom 16. Petícia 1274 Luisa Kaja Peresa Buena v mene výboru CERM ide o diskrimináciu zdravotne postihnutých cestujúcich leteckými spoločnosťami a ide o nariadenie 1107 e, z roku 2006. Súvisí to teda s právami zdravotne postihnutých cestujúcich e, pri leteckej preprave. V mene e, CERMI tu máme zástupcu Pekáčov Petitníka, nech, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcel povedať, že CERMI je organizácia, ktorá sa stará o práva ľudí s postihnutím. A je to platforma pre výmenu e, skúseností medzi rodinami s e, príslušníkmi s postihnutím. Dnes sa chceme zaoberať e, nariadením e, číslo 1107 lomeno 2006 o e, právach zdravotne postihnutých. O čo ide? My sa snažíme popísať všetky aspekty, ktoré negatívne vplývajú na práva cestujúcich zdravotným postihnutím. Letecké spoločnosti z bezpečnostných dôvodov môžu e, zamietnúť prepravu cestujúcemu e, so zdravotným postihnutím. To je spojené s e, neistotou pre takýchto cestujúcich. Vedia, že v rôznych členských štátoch sa môže rozhodovať inak, nikdy si teda nie sú istí tým, ako to bude vyzerať a členské štáty tiež môžu žiadať, aby bola vždy prítomná sprevádzajúca osoba s cestujúcim s postihnutím. To teda vedie k tomu, že letecká spoločnosť kedykoľvek môže e, z bezpečnostných dôvodov povedať, že e, nebude môcť e, takýto cestujúci s ňou cestovať a teda náklady s tým spojené bude zdieľať on sám. Teda je ťažké pre zdravotne postihnutých realizovať svoje právo na mobilitu. je Medzinárodný výbor pre práva ľudí s postihnutím. Tam zaznelo, že je to celkom jednoznačne diskriminujúce opatrenie. Ľudia s postihnutím nemôžu byť obmedzení vo svojej mobilite na letiskách, majú na ňu právo. A spomína sa to aj v príslušnom dohovore Eh, sú to aj prierezové aspekty, ktoré sú dôležité na to, aby eh, sa uplatňovali správne eh, úpravy zariadenia 1108 Potom ide aj o konkrétne príklady, ktoré spomíname syn petišničky bol mu zamietnuté cestovať, pretože necestoval v sprievode inej osoby. E, my teraz namietame, že ide o porušenie e, práva na mobilitu zdravotne postihnutých. Treba tento problém riešiť a to zmenou nariadenia 1.1.7.2006. Treba tam lepšie ošetriť práva Eh, zdravotne postihnutých eh, musíme vylúčiť, aby bolo možné im eh, zamietnúť boarding z bezpečnostných dôvodov. A potom sú ešte aj iné úpravy, ktoré sú lepšie pre ľudí s postihnutím Americké letecké spoločnosti samozrejme tiež majú bezpečnostné predpisy, ale samozrejme musia sa postarať aj o prepravu zdravotne postihnutých eh, cestujúcich. S tým sú spojené eh, eh, určité služby, ktoré ponúkajú zdravotne postihnutým Eh, aj na letiskách sú dispozícii informácie. Sú vyriečené aj eh, otázky prepravy eh, určitých pomôcok, ako napríklad vozíčkov, bez toho, že by sa tu znašali náklady samotný postihnutý Takže my sme za to, aby nebolo možné e, e, zamietnúť zdravotne postihnutým prepravu z bezpečnostných dôvodov, alebo aby e, bolo nutné, aby boli v sprievode inej osoby. Je to porušením aj dohovoru OSN, aj práva na mobilitu, treba jednoducho, aby letecké spoločnosti eh, prijali všetky opatrenia, aby neboli eh, posilníci diskriminovaní na základe toho, teda, že sú postihnutí. Ďakujem, slovo dostávam ďalej. Ďakujem pekne. Tu sa spomínajú dva eh, body kritiky zo strany petičníkov. V prvom rade sa spomína povinnosť e, vopred informovať o e, nutnosti e, prepravy zdravotne postihnutých a potom je tam možnosť zamietnúť takúto prepravu z dôvodov bezpečnosti. To sa spomína v článku 4 nariadenia. V súvislosti s, pre, s touto informáciou vopred sa musí zaznieť 48 hodín vopred S'il n'y a pas de prénotification, les compagnies aériennes ak eh, teda nie sú eh, takéto informácie k dispozícii, eh, letecké spoločnosti musia urobiť všetko, čo je v ich silách, preto aby danú osobu s zredukovanou mobilitou mohli prepraviť. Mais d'effectuer la meilleure assistance possible les cas des personnes à mobilité treba aby v eh, najlepšej možnej miery podporili eh, eh, osoby s postihnutím. Môžu to byť tie najrôznejšie prípady. A teda je treba zabezpečiť, aby sa naozaj v spoločnosti koncentrovali na, na, naozaj na, týchto, na, tieto, na týchto ľudí a nie, aby naplňali nejaké abstraktné uh, Eh, požiadavky. Spomína sa tu aj eh, v nariadení možnosť zamietnúť prepravu v prípade bezpečnostného rizika alebo eh, žiadať prítomnosť prevádzajúcej osoby. Takáto možnosť je ale spojená s naradením s mnohými obmedzeniami, na jednej strane sa tam spomína, že e, e, zamietnutie prepravy e, musí zodpovedať naozaj veľmi prísnym pravidlám. Alebo musí to vyplývať z veľkosti lietadla alebo dverí keď e, sa zamietne preprava, tak letecká spoločnosť e, v rámci svojich možností musí ponúknuť akceptovateľnú alternatívu danej osobe. Existuje tu aj povinno, e, možnosť, teda povinnosť preplatiť cenu letenky a existuje tu aj právo na alternatívny spôsob dopravy. A potom sa spomínajú aj podmienky e, pre prepravu alebo e, e, zametnutie prepravy. Musí sa to oznámiť týmto osobám a v prípade zamietnutia prepravy táto informácia musí byť poskytnutá okamžite aj s odôvodnením, ak si tak daná osoba želá, tak aj v písomnej podobe do 5 dní. a za tých istých podmienok e, e, môže byť teda nariadená aj e, povinnosť prítomnosti sprevádzajúcej osoby. Komisia pravidlá už upresnila. Máme tu teda usmernenia z roku 2012. Ešte raz sa tam spomínajú aj povinnosti prepravcov aj to, že e, dotyčné osoby musia byť čo najrýchlejšie informované, či už pri rezervácii alebo potom pri následných krokoch. V prípade zabránenia prepravy e, zaznelo, že takáto asistencia je eh, potrebná pre eh, osoby s postihnutím, s postihnutím ale eh, napríklad takáto sprevádzajúca osoba by mala buď vôbec neplatiť za svoju letenku, alebo by sa na jej letenku mala, mala, mala vzťahovať veľmi veľká zľava. Eh, k nariadeniu treba povedať, že funguje veľmi dobre, veľká väčšina ľudí, eh, ktorých sa eh, dotýka, alebo ich organizácií sú spokojné s týmto nariadením. Otázky bezpečnosti sú zásadne dôležité a musia mať prednosť pred mnohými ďalšími úvahami, pretože tu ide o E, všetkých e, pasažierov, e, celkovo aj celej posádky lietadla. Komisia nepredpokladá prepracovanie nariadenia, ale vychádza z toho, že prirodzene je vždy dôležité zaoberať sa pozorne implementáciou, správnou implementáciou nariadenia zo strany národných orgánov a treba, aby Komisia sa snažila toto e, objasniť a zasadzovala sa za jednotné úpravy. Ďakujem. Gracias. Eh, tiene la palabra la señora Soledad Cabezón. Ďakujem, tak slovo pani Soledad Cabezón. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som vám poďakovať v prvom rade za to, že ste e, e, tu prišli, ak zastupujete SERMI. Je to pre mňa veľmi dôležitá téma som na ňu veľmi citlivá. Komisia hovorí o tom, že nariadenie je primerané, ale postačí e, sa pozrieť na e, internet, na príslušné e, fóra, nízkonákladových leteckých spoločností a potom vidíte, že to, čo hovorí Sermi, naozaj je Eh, oprávnené eh, náklady na letenku sprevádzajúcej osoby nie sú eh, nejako znižené, spojené s nejakými veľkými zľavami, sú tam naozaj obštrukcie pre zdravotne postihnutých, nie sú to predsa chorí ľudia. Sú to ľudia, ktorí možno potrebujú určitú ľahkú podporu, ale inak vedú normálny život. Takže nemôžeme akceptovať, aby letecké spoločnosti e, vždy e, operovali týmto bezpečnostnými dôvodmi. Nechápem tu takúto potrebu. Pokiaľ ide o informácie vopred, 48 e, hodín pred letom, nemyslím si, že potrebujú toľko cestu, času na príslušné opatrenia. Ľudia s postihnutím predsa nie sú chorí. Sú to jednoducho iba ľudia s postihnutím. Je tu skutočne o to, že tu ide o náklady a o personál, na nich e, sa snažia tie spoločnosti šetriť. E, mali by sme sa zasadiť za to, aby ľudia s postihnutím viedli čo normálnejší e, život. A nie je nutné preskúmať iba, či sa nariadenie uplatňuje, ale je potrebné prepracovať samotné nariadenie a preskúmať aj, ako toto nariadenie letické spoločnosti implementujú, či jeho úpravy naozaj dodržiavajú a obzvlášť nízkonákladové spoločnosti. Viete, ktoré mám na mysli. Tie uh, pristávajú na najodlehlejšom konci letiska, treba pritom prekonávať veľa schodov a tak ďalej a tak ďalej. Treba teda naozaj preskúmať toto nariadenie, pretože je diskriminačné pre e, zdravotne postihnutých treba sa e, len trošku poobzerať a potom e, e, pochopíte, s čím sa musia pasovať zdravotne postihnutí. A pokiaľ ide o našu politickú skupinu, má vaša petícia našu plnú podporu. Ďakujem pekne. Teraz poviem niečo. Ja v mene politickej skupiny EPP. Um, Pracujeme, zasadzujeme sa za práva e, ľudí so zdravotným e, postihnutím vo všetkých členských štátoch a pri našej práci sme tiež e, sa presvedčili, že šťažnosť CERMI je odôvodnená, je tu veľa problémov a mm, petíciu CERMI um, ehm, tu máme teraz pred sebou, ale potom tu máme aj petíciu pani Mara Zabala Pola, potom tu máme ešte ďalšiu, podobnú z roku 2006 a podobne. E, samozrejme ide o výklad e, tohto nariadenia. E, veľmi často si ľudia mília bezpečnosť s pohodlnosťou a vtedy ľudia so zdravotným postihnutím sú nútení za svoje náklady zaplatiť ešte lístok v prevádzajúcej osobe alebo sú to potom ešte ďalšie e, podmienky, ktoré musia splňať na to, e, aby si mohli ústok zarezervovať. Musí byť jasné, že by sme nemali akceptovať tendenčné, tendenčný výklad tohto nariadenia a aby sme si tu mýlili e, dva rôzne koncepty, bezpečnosť s pohodlnosťou. a mali by sme zamedziť nesprávnemu výkladu zo strany určitých leteckých spoločností, pokiaľ ide o bezpečnostné úvahy. Ide iba o to, že si jednoducho snažili zjednodušiť život. A to na úkor zdravotne postihnutých. Preto navrhujem. Samozrejme, udelím slovo aj ostatným Túto petíciu postupím ďalej výboru pre dopravu, aby získal tento ešte raz e, príležitosť niečo vylepšiť na tomto nariadení. Aj Európske fórum e, pre zdravotne postihnutých e, dostane od nás túto informáciu postupenú ďalej. A ja verím, že všetky tieto diskusie, ktoré vedieme, nám pomôžu Eh, v tom, aby sme eh, vlastne pozitívne vyhoveli petícii a takisto aj zasadili sa za eh, správnu realizáciu dohovoru. Ak nie sú žiadne diskusie, delala by som slovo petičníkom. Aha, pardon, ešte niečo nechcel by som opakovať to, čo už naša predsedníčka výboru tak dobre mhm. zhrnula. Myslím, že e, tam bol len malý rozdiel v mienkach. Ja začnem dobrou správou. Dobrá správa, tak ako už povedala komisia, je, že máme síce nariadenie, ale výklad e, je trošku rozlišný, čiže pravdepodobne budeme musieť požadovať presné vysvetlenie, čiže otázka, ktorá je v tomto zaujímavá, znie, či jestvujúce nariadenie musíme zmeniť, alebo či je jestvujúce nariadenie postačujúce a musíme zmeniť len výklad. Ja som orientovaný prakticky, mne je to jedno, ale dôležité je, aby sa pre postihnuté osoby niečo zlepšilo. A preto je dôležité, aby sa príslušný výbor týmto zaoberal. Moja prozba aj pre sekretariat, pretože musíme pripísať k tomu preneseniu úlohy na sekretariát, čo presne chceme od výboru pre dopravu, očakávame spätnú väzbu. Ja osobne očakávam, že im povieme, že nariadenie môže zostať v platnosti, my sa musíme len zaoberať výkladom, musíme dať k tomu usmernenia, alebo výbor povie, treba nariadenie zlepšiť, čiže by sme mali e, vziať do úvahy a naplánovať zmenu legislatívy. Čiže tuto by to naozaj vyzeralo tak, že to nebude len na oboznámenie, ale potrebujeme spätnú väzbu Mm, otázka by zniela, vy ste odborníci, my sme na základe dopytu nášho petičníka zistili, že v praktickej implementácii niečo nefunguje a vy nám povedzte, čo sa s tým dá urobiť, čiže keby ste tam pripísali ešte prozbu, že od nich chceme spätnú väzbu. Ďakujem. Ďakujem, Peter. Teraz prosím petičník. Ďakujem pekne aj za to, čo už uviedla komisia a ďakujem aj za slova SAD a druhej skupine. Myslím si, že tu máme dva veľké aspekty. Poprvé, dohoda medzi um, zapojenými aktérmi. Máme tu sociálny model a ľudskoprávny model platné nariadenie e, však sleduje trošku iný základ. Ja si myslím, že osoby sa musia prispôsobiť situácii a nie naopak. A tento sociálny model EÚ ratifikovala tento model, čiže tento model ľudských práv ukazuje, že to je jednoznačne diskriminujúca situácia momentálne a síce na základe výkladu tohto nariadenia. A síce, že rovnaká osoba v, v tej istej krajine je inak posudzovaná rôznymi leteckými spoločnosťami. Um, máme viacero takýchto skúseností. Nedá sa niekoho nútiť, aby mal stále so sebou sprievodnú osobu, alebo aby um, mu bol odmietnutý vstup na palubu tieto osoby sa v podstate samé diskriminujú, pretože nemôžu letieť určitou leteckou spoločnosťou, musia si nájsť inú a takúto situáciu e, musíme zmeniť, lebo handicapovaní ľudia nie sú chorými osobami. Handicap nie je ochorenie, je to stav, situácia. A logicky vzaté, osoby s handicapom sú prvými, ktorí vedia, čo môžu urobiť sami a kde potrebujú pomoc. Čiže um, správať sa k ľuďom s handicapom, ako keby boli neplnoletí alebo nesvojprávni, tak to je neprimerané. Ich práva nesmú byť obmedzované a takáto diskriminácia je reálna. Dokonca to ide ešte ďalej. Je potrebné urobiť zásadnú zmenu nariadenia. Musíme nájsť nový model, ktorý sa musí jasne aplikovať, aby sme všetci vedeli, čoho sa máme pridržať a aby sa nevyskytovali také situácie, v ktorých by si osoby mysleli, a teraz ja to hovorím celkom skromne, že niektoré osoby môžu rozhodovať o iných osobách, či tieto môžu alebo nemôžu letieť a dôvodom na to je len handicap, bez iného objektívneho um, eh, dôvodu. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Ja trošku zhrniem teraz to, čo sme povedali, čiže výboru TRAN, tak ako to už petičník urobil, um, odovzdáme informáciu a preniesieme na nich celú túto vec. Čiže neobjektívny výklad nariadenia tu nastal, preto potrebujeme zásah komisie, či už to bude usmernenie vo výklade nariadenia alebo zmena samotného nariadenia. Európske fórum handicapovaných osôb sa o tomto dozvie a petícia bude otvorená až do vtedy, pokým nedostaneme spätnú väzbu od výboru TRAN. A potom uvidíme, ako teda e, túto vec máme vykladať. Ďakujem pekne petičníkovi a aj kolegom. A teraz prechádzame k bodu 11 nášho programu rokovania a to je 617 lomeno 2008 predkladá Richard Baxton, britský štátny príslušník v mene skupiny Residents Against Foss e Fran o škodlivom vplyve povrchovej ťažby v lokalite Mertir Titfil Južný Wales na zdravie obyvateľov. Máme tu jedného zástupcu a jeho advokáta, čiže je tu advokát petičníka a preto by sme radi odovzdali hneď slovo petičníkovi, aby nám vysvetlil túto petíciu, pretože to e, beží už 7 rokov. Prosím, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja čakám na to, kým sa naštartuje PowerPointová prezentácia na počítači. Zdá sa, že je to trošku pomalšie, než som očakával. Je to petícia o výraznom vplyve povrchovej ťažby uhlia na obyvateľov oblasti Vtos i Fran Titfil. Táto povrchová baňa sa nachádza 30 6 metrov od e, obydlí v tejto oblasti. Veľmi rýchlo vysvetlím kontext. Tu, áno, už to tu máme. Čiže je to na juho západe Spojeného kráľovstva v južnom Walese. Toto je mapa Mertir Titfil a povrchová baňa sa nachádza približne tam, kde vidíte geografické označenie Mercer Cecil. 400 hektárov je plocha tejto povrchovej bane, čiže tuto vidíte geografickú situáciu a toto je obrázok povrchovej uholnej bane. Nie je celá situovaná pod um, zemou, ale časť je aj ten pahorok, ktorý tam vidíte. Teraz je, e, vidíte pohľad do samotnej povrchovej bane. A teraz fakty. 400 hektárov, 11 miliónov tón uhlia za viac ako 15 rokov. Um, 36 metrov od najbližších obydlí sa táto baňa nachádza, vzniká tam neprimerané zaťaženie hlukom a um, prachom. V tepelnej elektrárni ABCO sa spracúva väčšina vyťaženého uhlia Ehm, vzniká tam nadmerné množstvo emisí, ktoré zamorujú celé okolie a ovzdušie. Už tu došlo k právnym krokom. V roku 2005 miestni obyvatelia um, žiadali o uzavretie uh, tejto bane. V roku 2008 sa petícia dostala do Európskeho parlamentu, v roku 2010 500 obyvateľov požiadalo um, o vytvorenie akčnej skupiny na zastavenie týchto negatívnych dopadov, ale miestni obyvateľia boli príliš chudobní na to, aby naštartovali takúto uh, právnu aktivitu, pretože to stalo um, nemalé prostriedky. V roku 2012 um, sme žiadali o pokrytie právnych nákladov a 24.2.2015 bola odmietnutá žiadosť pani Ostinovej na súdnych trov um, došlo vo viacerých bodoch k porušeniu európskej legislatívy a síce ide o smernicu 85337, ehm, pretože tam sú nevyhovujúce prevádzkové podmienky, ehm, potom um, emisie presahujú povolené množstva a ide tu najmä o smernicu 85337 Čiže prevádzka tejto bane um, mimoriadným spôsobom navyšuje zaťaženie hlukom a prachom. A uh, výbor Aarhus Convention Compliance uh, Committee, um, aj na nich sme sa obrátili a výsledok tejto aktivity bol, že um, správanie Spojeného kráľovstva nie je v súlade s týmto dohovorom. A teraz sa budem venovať e, takým jednoduchším krokom a síce ide o, o porušenie zmluvy o Európskej únii, pretože tie takéto kroky vedú k výrazným klimatickým dopadom. Abetov eh, tepelná elektráreň taktiež porušuje rôzne predpisy, keď pokračuje vo svojej prevádzke. Takže my sa eh, snažíme o, o uznanie toho, že eh, tieto aktivity v tejto oblasti porušujú článok 11 zmluvy o Európskej únii a my žiadame o zatvorenie tejto povrchovej bane a teraz vidíte ďalší obrázok e, z miesta činu. Ďakujem pekne. A teraz prosím komisia. Ďakujem pekne. Komisia vyšetrovala, pre, skúmala túto petíciu niekoľko rokov a posledné oznámenie, ktoré sme dostali v súvislosti so smernicou EAE, e, sme dostali v roku 2013. Včera sme dostali doplnkové informácie Um, pán Stux nám dal dnes ďalšie informácie. Ja sa vám pokúsim odpovedať teraz, alebo možno niektoré veci budeme musieť ešte detailnejšie preskúmať, pretože potrebujeme aj ďalšie informácie. Niekoľko obvenení bolo vznesených. Naše posudzovanie, e, najmä vplyvu na životné prostredie, sme uskutočnili a tu tu sa zistili tie veci, ktoré e, vidíte už v handoute, ktorý máte k dispozícii. My sme vyšetrovali e, porušovanie jednotlivých právnych predpisov a voči Spojenému kráľovstvu vedieme konanie pre porušenie zmluvy táto aktivita bola úspešná. V roku 2014 sme to uzavreli v komisii. My sme diskutovali o Spojenom kráľovstve o tom, čo urobia, aké následné kroky. Čiže my by sme radi si pozreli posledný rozsudok Najvyššieho britského súdu a boli by sme radi, keby sme zistili, či to skutočne spada pod smernicu EAE Ehm, zdá sa, že aj pred národnými eh, britskými súdmi sa diskutovalo o tejto téme. Druhé vznesené obvinenie to je tepelná elektráreň Abeto. Komisia aktívne skúma eh, túto záležitosť a taktiež štartuje um, konanie pre um, produkciu navýšených eh, emisných limitov. Čo sa týka emisí CO2, pôvodné rozhodnutie v tomto prípade eh, spadalo eh, pod predchádzajúcu platnú spernicu. Emisie skleníkových plynov boli považované v minulosti za e, súčasť celého postupu, ktorý bol taký skôr všeobecný. A um, Um, mohli by sme tu vidieť dva aspekty. Jedna záležitosť je spaľovanie uhlia v tejto teplnej elektrárni a druhá je samotná ťažba. Čo sa týka emisie skleníkových plynov, tak e, pravdepodobne pôjde o novú aplikáciu smernice. Máme taktiež revidovanú verziu smernice EAE e k dispozícii, takže túto skutočnosť musíme zohľadniť. Toto by sa teda uplatňovalo od roku 2017, ale aj ak rozhodnutie padlo ešte predtým, tak naše usmernenie v súčasnosti je jasné, že emisie skleníkových plynov máme už teraz zohľadniť. E, išlo e, by teda aj e, o tento prípad otvorenej povrchovej báne uholnej. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. Samozrejme, že to treba pritom zohľadniť. Hlási sa niekto do diskusie? Niekto z poslancov? Nie? Tak prosím opäť petičník. Ďakujem pekne. Len sa vrátim k tomu, čo uviedla komisia o emisii skleníkových plynov. Tieto musíme zohľadniť ako súčasť ťažobného procesu a spaľovanie uhlia je priamým dôsledkom ťažby uhlia v povrchovej e, bani. Čiže určite to treba chápať ako súčasť smernice EAE, Komisia sa však nevenovala prvému bodu a to bolo to obvinenie, že dochádza k porušeniu smernice v bode um, súladu. V roku 2005 e, prevádzkovateľia e, tejto povrchovej bane vydali environmentálne oznámenie, kde bolo uvedené, že sa budú snažiť zabezpečiť, aby táto povrchová baňa nespôsobovala um, hluk a neprodukovala povolček. E, podpis tohto environmentálneho stanoviska e, však e, nebol plne aplikovaný. No, boli tu určité teda obavy, ktoré, znesla, ktoré boli predmetom petície. Tie neboli riešené s Spojeným kráľovstvom. Časť toho bola vyriešená, ale v tejto chvíli ešte to v roku 2015 e, e, e, stále je tu ešte otázka, akým spôsobom zastaviť hluk a prach z týchto operácií, tak aby to bolo v súlade so smernicou EIA. A potom je tu ďalšia otázka, ktorá súvisí s nesúladom s touto smernicou EIA aj toho, že teda to je smernica od environmentálnych posúdenia vplyvu, a je tu ešte určitá obava, že keď e, chcete udeliť stavebné povolenie, tak e, vtedy poviete, všetko prislúbite, že urobíte čokoľvek, čo sa dá e, a myslím, na základe toho potom dostanete stavebné povolenie. Nemyslíme si, že to je správny spôsob uplatňovania tejto smernice. A potom ďalšia otázka, ktorá súvisí s so plynmi, teda emisiami Ehm, možno to nepredstavuje samo o sebe porušenie smernice, ale pokiaľ ide o tú ehm, posúdenie vplyvu z roku 2012, eh, tam sa hovorí, že sú veľké obavy, že či nedojde k eh, vplyvom na zmenu klímy a aj vo svetle Parížského protokolu, ktorý bol prijatý začiatkom tohto mesiaca, eh, v rámci, ktorý podporuje Action for Climate Change, teda postup alebo aktívnejší postup v boji proti zmenám klímy, tak práve takéto otvorené bane um, aj v týchto prípadoch sa vlastne aj parlament, aj komisia shodne v tom, že my všetci vlastne musíme spoločne postupovať e, proti takýmto operáciám o prevádzkam, ktoré spôsobujú vysoké emisie skleníkových plynov. A tieto emisie, ktoré spôsobuje otvorená e, povrchová baňa, e, sú vynikajúcim príkladom toho, ako ne, ne, sa nerobí boj proti zmenám klímy. a výbor alebo aj parlament ako celok si myslí, že to je naozaj taký príkladný prípad, kde je potrebné začať konať, pretože je naozaj veľmi zlý príklad boja proti zmenám klímy, takýto, takáto povolená povrchová baňa. Ďakujem pekne, teraz má slovo Peter. Ak som rozumel dobrej komisii, tá komisia tiež povedala, že potrebujeme informácie, aby sme mohli veľmi dobre posúdiť situáciu. Čiže komisia asi vie, čo ešte bude potrebovať. Preto je treba petíciu ponechať otvorenú podľa mňa. A moja otázka by bola, že ako dlho to asi mohlo trvať. Tak aby sme potom tú petíciu mohli posúdiť, e, či aby sme nemuseli čakať na tieto informácie nejako veľmi dlho. No neviem, kedy by sme, mám na takú naivnú otázku, že kedy dostaneme túto, e, tieto informácie, ktoré sú potrebné, čo nám ešte chýba, aby sme mohli tie, tento prípad uzavrieť zo strany komisie, čo nám ešte, aké informácie. Uh, sorry, I want to say ja som z komisie, ja som chcela povedať, že my informácie zatiaľ v dispozícii nemáme. Obdržali sme PowerPointovú prezentáciu, ktorú ste obdržali aj vy včera a určité zhrnutie, ale došlo k ďalším obvineniam a sú tu určité ťažkosti aj na komisii. Ehm, niekedy od roku 2013 my sme neobdržali žiadne ďalšie informácie k tejto petícii doteraz ale to v podstate nezáleží pri otázka je, alebo problém je, že teraz máme dve nové veci a iste už došlo vlastne aj k národnému konaniu na národnej úrovni v tejto otázke. A keď som to skúmala včera, tak práve táto konkrétna otázka, ktorá sa týka podmienok, a to je takisto aj nová otázka, to vlastne bude akoby nová otázka v samotnej európskej legislatíve k smernici EIA o posúdení vplyvu, lebo tá v podstate je určená na to, že je niečo urobiť ešte predtým, než sa príjme rozhodnutie o stav stavebnom povolení. A e, to, to zatiaľ neobsahuje samotné mechanizmy, čo urobiť e, po tej e, spustení prevádzky. To je skôr smernica, ktorá sa týka predtým. A je treba posúdiť, že či tie podmienky, ktoré tam boli určené, či tie podmienky boli dodržané, či došlo k nejakému porušeniu. Predsednička, nech sa páči, máte slovo. Ja chciałam ešte zadať, či... Ja som sa ešte chcela spýtať e, petičníka a týka sa to e, času alebo tej, tej, tej doby, ktorý pre, ktorá, pre, ako dlho to teda vyzeralo e, ešte pred rozhodnutím o stavnom povolení, ako dlho prebiehalo verejné pripomienkovanie pretože petícia vlastne zača, sa dostala do Európskeho parlamentu v roku 2008 a teraz máme čo, 7 rokov od vtedy, odkedy sa začala skúmať. A keď sa pozriem na tú prezentáciu, prvé konanie vlastne bolo ešte v roku 2005, čiže ešte predtým, než sa sem dostala petícia do Európskeho parlamentu. A keďže máme takýchto sťažností veľa od obyvateľov v rôznych častiach Európy, tak aj táto petícia vlastne e, sa týka niečoho, čo je ešte pred e, udeleným stavom povolenia, respektíve pre, pred spustením prevádzky takéhoto zariadenia. Tak sa pýtam, že či boli naozaj náležitým spôsobom vykonané verejné pripomienkovanie a aký bol záver týchto, týchto, tohto verejného pripomienkovania. Ďakujem. Sí, el peticionario para... Nech sa páči, petičník. Áno, prebiehalo verejné, pripomienkovanie ešte predtým, než bolo udelené stavné povolenie a toto verejné pripomienkovanie malo by teda vziať do úvahy e, obavy miestnych obyvateľov, ale realita bola taká, že tieto obavy, ktoré sa týkali hlavne hluku a prachu, tie boli akoby vysvetlené alebo že boli vyriešené tým, že sa tam odvolávali na environmentálnu štúdiu či vyjadrenie, ale v podstate to nebolo vonkoncom efektívne. Práve o to ide, že e, petícia naďalej bola vrátená späť v pretože to, ten elementárny štatút či status nebol dostatočne splnený, pretože tu to, čo urobil e, samotný prevádzkovateľ, vlastne to vonkoncom nefunguje a miestni obyvateľia im bolo slúbené, že to a to sa splní, boli tam rôzne sľuby a že čo všetko sa tam podnikne a aké tam budú podmienky, nuž, ale keď sa to celé nedialo, no, tak sa potom obyvateľe rozhodli vziať veci do svojich vlastných rúk. A preto začali opäť s petíciou v roku 2010. Toto zlyhalo a v podstate to konanie ani sa nezačalo, oni sa len snažili eh, aspoň sa našimi získať ochranu, pretože je veľmi nákladné e, ísť e, dať niekoho na súd v Británii. Takže e, iste bolo tu aj samotné konanie na národnej úrovni. To je tiež na inej inštancii, čiže to je vec, ktorá sa ale díva na iné otázky, nie na tie, ktoré sa díva naša petícia a komisia. Ale určite je určite tento prípad ktorý je oprávnený. Ja som si, teda sa dostala aj na súdny dvor minulý rok a ja som videl, alebo skúmal aj ten výbor, ktorý skúma súlad s arúským dohovorom a oni naozaj zistili, že nie je tu súlad s týmto arúským dohovorom. Čiže teraz máme takú zvláštnu situáciu, kde obyvateľia, eh, tým je povedané, že áno, Británia ešte stále nie je v súlade s arúským dohovorom, ale nedá sa s tým nič robiť. Stále sa to ešte a naďalej obyvateľia sú vystavení hluku a prachu. A neviem, dúfam, že som vám teda túto otázku zodpovedal. Bien, propondríamos entonces... Ďakujem pekne. Predsednička, tak čo, ponecháme otvorenú petíciu? A po, E, na báze informácií, ktoré nám poskytol petičník. A tieto informácie poskytneme komisii a komisia by sa mala pokúsiť čo najskôr príť s odpovedou a potom rozhodneme, že čo s touto petíciou urobíme. Dobre, tak ja navrhujem, aby sme prešli na ďalšiu petíciu číslo 12. To je petícia ktorú predkladá Silvia Mačkoviaková, petícia číslo 0509-2013, to je Polská štátna občianka v mene Združenia Náš dom o plánoch na ťažbu lignitu v okolí miest Poniec, Krobia a Očkovice, južná časť Veľkopolského vojvodstva. E, dáme slovo e, petičení, pani predkladateľke petície, pani Mačkoviakovej. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň. Volám sa Silvia Mačkoviaková a zastupujem e, združenie Náš dom. Naše združenie predstavuje asi 5000 členov a ďalšie 2,5 tisíca sympatizantov. Naše združenie vzniklo s cieľom chrániť našu krajinu pred, pred ťažbou lignitu táto ťažba je bránovaná v našom regióne, teda v regióne juho južnej časti Veľkopolského vojvodstva. A povolenie na na ťažbu lignitu. Tá bola udelená v maji v roku 2011 a podľa nás Eh, som boli množstvo, množstvo chýb, nebolo ani žiadne verejné, nebolo žiadne verejné pripomienkovanie, takisto nebol žiadny ohľad braný na proteste eh, účastníkov konania. 176 obyvateľov nemali žiadnu účasť v tom pripomienkovaní a nedostali do dnešného dňa ani žiadnu odpoveď ministerstva životného prostredia. A napriek tomu bolo vydané povolenie. A na báze tohto eh, s mnohými, na báze toho teda tento proces e, vlastne prebehol s rôznymi administratívnymi chybami a podobne. A tak e, vlastne bolo udelené, e, takisto bolo rozhodnuté aj o um, vysťahovaní, ale vlastne takéto práve u nás umožňuje aj ústava, ale to nebolo dostatočne zohľadnené. A mnoho polnohospodárov, môžem povedať, že väčšina um, väčšina postupov vlastne bolo proti polnohospodárom na báze rozhodnutia súdu. A tu podľa nás bolo porušené základné právo, právo e, vlast, na vlastníctvo. A môžem povedať, že okrem toho, že to že to povolenie stavebné bolo uznané aj súdom, že povolenie nebolo dostatočne e, preskúmané. Aj minister pre životné prostredie 17. decembra v roku 2014 potvrdil opätovne e, výsledky skúmania či štúdie. Takže Napriek tomu, že sa deje tu na veľmi veľa neprávostí, ktoré nie sú v súlade s právom, keďže tu na máme aj súdne rozhodnutia, ktoré hovoria o tom, že obyvateľia majú pravdu, ale napriek tomu sa, to, sa, sa táto vec vyvíja ďalej. A už máme podozrenie, že v dôsledku toho konania investora budú sa vykonávať ďalšie práce s cieľom vybudovania eh, bane na lignit čo vlastne sa týka územia viac ako 10 tisíc hektárov a 6 tisíc obyvateľov príde o svoje domy, bude, príde takisto o svoje um, pracovné miesta a viac ako 2 tisíc polnospodárských fariem, hospodárstiev, ktoré produkujú asi tretí pre veľkopolské vojvodstvo, okrem iných, e, tí vlastne prídu o možnosť produkcie týchto potravín a tieto farmy v poslednej dobe boli dosť modernizované aj z európskych prostriedkov a myslíme si, že keď sa tam na, tej, na tomto území vybuduje baňa, ktorá, to je územie, ktoré bolo určené pre polnohospodárskú produkciu a je to veľmi kvalitná úrodná pôda pre polnohospodárskú pôdu, preto keď sa tam bude porušená aj smernica o vodách, pretože tieto e, pobiec, tieto dediny pobiec a krobia očkovice ležia medzi dvomi um, povodiami a je tu takisto aj Natura 2000 rezervácia, asi 2500 hektárov, to by takisto bolo ovplyvnené, takisto bude porušený princíp rovnovážneho a rovnocenného rozvoja. Takže predstavuje veľké otvorené um, povrchové bane takisto na jedným z najväčších zdrojov znečisťovania ovzdušia. Takže my, si, my chceme zabrániť tejto podľa nás katastrofe. A my sme sa s našimi obavami obrátili do, na, na najdôležitejšie osoby v našej krajine, na premiéra, prezidenta, ministerstvo životného prostredia, ministerstvo hospodárstva a táto vec sa takisto ocitla aj na Najvyššom súde správnom. Doteraz sme nedožili žiadnu odpoveď, preto sme sa obratili na vás, ehm, aby ste nás podporili ochrániť toto územie, ktoré má takú bohatú polnospodárskú tradíciu, aby nedošlo k zničeniu toho, čo podľa nás je mimoriadne dôležité a aby nedošlo k povoleniu pre výstavbu tejto bane. Preto vás chceme požiadať, aby ste preskúmali e, odôvodnenie alebo oprávnenosť e, toho, čo vám tu teraz čo predkladáme. A ďakujeme pekne za podporu. Muchas gracias a, la peticionaria. Predsednička, ďakujem pekne predkladateľke petície. Teraz dám slovo komisii. Anna Čajkovská. Ďakujem pekne, pán predsedajúca. Ja by som chcela stručne vyjadriť kľúčové princípy vyhodnotenia komisie tejto situácie. Chcela by som ale na úvod uviezť, že mnohé otázky súvisia s um, otázkami územného plánovania a využívania pôdy a to sú otázky, ktoré sú uh, v zodpovednosti alebo v kompetencii členských štátov. A v kontexte európskeho práva o životnom prostredí e, určite to platí smernica o posúdení vplyvu a v rámci tejto smernice e, sa musí samozrejme vykonať posúdenie vplyvu prvnež dojde k udeleniu stavebného povolenia na takúto činnosť. A v praxi to znamená, že investor musí pripraviť e, posúdenie vplyvu a celý ten postup, alebo počas celého postupu, prístupu je treba zvážiť všetky možné vplyvy a dôsledky na životné prostredie. A to by znamenalo posúdiť aj dopad na spodné vody, povrchové vody, e, na pri susediacu Natura 2000 rezerváciu a podobne. Čo je dôležité počas tohto procesu je, že to musí zahrňať takéto posúdenie vplyvu aj verejné pripomienkovanie. Počas tohto pripomienkovania zúčastnené strany musia mať možnosť eh, predložiť svoje stanoviská a pripomienky, ktoré sa týkajú takéhoto projektu. A postup potom eh, sa ukončí s rozhodnutím o posúdení vplyvu na životné prostredie. Čiže treba jasne povedať, že tento postup zatiaľ sa ešte nezačal. Investor ešte zatiaľ nepredložil žiadosť pre získanie e, povolenia na ťažbu. Takže náš hodnotenie situácie zatiaľ je hypotetické, pretože zatiaľ investor len urobil určité prieskumné vrty. A to bolo na báze povolenia vykonať takéto vrty. Ehm, takže v dôsledku tohto, pokiaľ ide o získanie eh, povolenia, keďže zatiaľ ešte ne, ne, nedal ani žiadosť o, tento, o, o túto ťažbu, tak zatiaľ nie je možné ani pohovoriť o tom, že došlo k porušeniu zákona o životnom prostredí. Takisto to súvisí s tým, že ak by táto e, povolenie stavebné by bolo udelené, udelené tejto bani a malo by to vplyv na z, e, vody a na Naturu 2000, ktorá je len 20 kilometrov vzdialená od tejto oblasti. E, a súdenie vplyvu v rámci smernice o habitáte by takisto, aj tá by musela platiť. Takže ani tu sa nezačalo žiadne konanie, takže nie je možné hovoriť o možných dopadoch v rámci eh, tejto prevádzky, eh, či došlo k porušeniu európskeho práva. Takže komisia zatiaľ nemôže určiť, že došlo k porušeniu európskeho práva, keďže zatiaľ nebola položená žiadna žiadosť. A iste, ak žiadateľ alebo investor bude žiadať o takéto povolenie a ak počas eh, tohto konania sa odhalia závažné porušenia, tá komisia určite zváži adekvátne konanie. Ďakujem pekne komisii. Teraz pán Valensa má slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pre všetkým by som chcel poďakovať autorom petície za predstavenie svojho stanoviska. Pretože je dôležité, aby pri takýchto investíciách sme vzali do úvahy rôzne aspekty, aj pozitívne, ale predovšetkým e, tie negatívne, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie. Vypočuli sme si niekoľko dôležitých e, faktorov, ktoré treba zať do úvahy. Poprvé je treba si uvedomiť, že táto vec sa týka územia, ktoré je považované za veľmi dôležité e, územia pre polnohospodárstvo v Polsku a pre, sú dôležité pre produkciu potravín v Polsku. To je prvá vec. Druhá vec, čo sme počuli, je, že Zatiaľ ministerstvo životného prostredia udelilo povolenie len na prieskum a na prieskumné vrty a zistenie množstie uhlíka a tam malo dôjsť k 330 povrchovým vrtom a zatiaľ boli vykonan- bolo vykonaných 13. A z toho, čo povedala predkladateľka petície, že už na báze na na, na baze tohto doteraz investor e, chce, chcel žiadať o, kon, o povolenie k ťažbe. No a tu môžeme len hovoriť o tom, že čo môžeme my urobiť. Čiže môžeme uh, získať to povolenie, alebo to udelené povolenie a všetky otázky, ktoré boli sú, ktorí súvisia s udelením takéhoto povolenia. Či čo môžeme urobiť my ako, petic, ako petičný výbor Európskeho parlamentu? E, to je vyjadriť e, alebo vziať vážne obavy obyvateľov o to, že dojde k výraznému zhoršeniu životného prostredia. Nuž, ale ja by som navrhol to, aby sme túto petíciu ponechali otvorenú. Na druhej strane e, bolo by dobre, keby sme napísali list polskej vláde a v tomto liste by sme uviedli pochybnosti, ktoré sa týkajú postupu. A potom potom budeme môcť rozhodnúť o tom, ako budeme pokračovať ďalej v ďalších etapách, ale určite najprv musíme získať informácie, ktoré sa týkajú postupu prác, e, odporúčaní, rozhodnutia z hľadiska administratívy životného prostredia. Takže to, aby som zatiaľ navrhol, aby sme pripravili list, ktorý bude vlastne zhrnutím týchto pochybností a týchto obav obyvateľov. Ďakujem pekne. Teraz má slovo ešte pán Kužmiuk. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som taktiež e, v mene e, ďalšieho poslanca, člena nášho výboru, aby bol som za to, aby sme ponechali túto petíciu otvorenú pretože sme si vypočuli argumenty ktoré predkladateľov e, petície, ale vážení kolegovia, musíme si uvedomiť, že ten investor, o ktorom hovoríme, už vlastne e, robí prieskumnú činnosť na tomto území. E, a takže môže sa stať, že jednoducho ten investor je presvedčený a že tú investíciu chce, chce zrealizovať. A takisto občania nás informujú, že tie, ten súhlas na prieskumné vrty, že to bolo e, udelené bez toho, aby sa niekto pýtal obyvateľov. Takže to by som chcel zdôrazniť, že to e, potvrdzuje, že investor je presvedčený o svojej investícii a možno, že nejakým spôsobom ovplyvňoval miestnu vládu. Takže ja by som bol za to, aby sme ponechali tú petíciu otvorenú a podporujem aj pána poslanca Valensu, aby sme napísali polskej vláde s tým, že aké sú tu veľké protesty a že je treba zohľadniť miestnych obyvateľov v tejto otázke. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne. Ešte má slovo pani Geringedy Odenberg. Ďakujem pekne, pani predsedajúca je to dobrá chvíľa, že hovoríme vlastne o tejto petícii ešte predtým, než sa začala e, ťažba alebo výstavba tejto veľkej bane. Pretože potom už by bolo neskoro. Potom už by sme sa ocitli v situácii, o ktorej sme tu počuli predtým, kde už došlo k e, sprevádzke v bani a ľudia musia s týmto žiť a najhoršie sa mi zdá, že ľudia, ktorí ktorí sú vlastne sú tam podpísaní, prakticky nemajú žiadne možnosti. Sa ocitli v rukách investora, ktorý má všetky, všetky možnosti právne, finančné a jednoducho je schopný dohodnúť sa na úplne inej úrovni s eh, predstaviteľmi eh, vlády a ľudia, ktorí obrábajú zem, tú zem celé generácie, tí vonkoncom sa nedostanú k slovu, nikto ich nevypočuje. No, tak ešte dobre, že sa dostal aspoň do Európskeho parlamentu, a takže my musíme absolútne žiadať od vlády konkrétnu odpoveď lebo samotné vydanie povolenia už na prieskumné vrty, to už je ako keby taký prísľub, že možno v budúcnosti tam bude byť tá investícia. Takže možno, že je v polskom práve určitá medzera, ktorá znamená, že nie je potrebné robiť jeden pripomienkovanie ani na prieskumné vrty. Preto bolo by dobré, aby sme túto petíciu ponechali otvorenú, ale aby sme začali konať tak, že polská vláda bude musieť e, sa vyjadriť, ale tiež necelkom súhlasím s Európskou komisiou, že nemôžeme teraz tu čakať na to, kým bude udelené povolenie na ťažbu, pretože to môže byť už vydané automaticky. Takže my musíme chrániť práva občanov, nielen z hľadiska ich e, vlastníctva, aj ich e, súkromne, ale aj hlavne preto, aby mohli mať vplyv na svoje prostredie. A má to byť e, možnosť e, reálneho vplyvu a nie len, aby niečo, čo bolo napísané v zákone. A keď čítam ten petíciu, tak vidím, že sa často odvolávate na chartu základných práv. No, že žiaľ, Polsko nepristúpilo k charte základných práv. To nie v Polsku nefunguje, pretože naša vláda e, na to nepristúpila pričom Charta základných práv, ktorá je súčasťou Lisabonskej zmluvy, nebolo to prijaté Polskom a Veľkou Britániou. Preto máme my iné ustanovenia smernice, o ktoré sa mu môžeme obierať, ob, opierať a vlastne preto by mali slúžiť aj vlastne európske zákony, ktoré môžu použiť obyvateľia E, vo výkone svojich práv. Takže my musíme teda sa obrátiť na najvyššiu polskú vládu, ale takisto aj regionálnu vládu, aby nám vysvetlili situáciu a aby e, neznamenalo, že keď niekto nájde nejaký, e, nejaké ložisko, že to hneď povedie k nejakej investícii. Predsednička, ďakujem pekne. differenti som jeden aspekt, ktorý eh, načetla petičníčka hovorila o, o občianských právach. Dvakrát vo svojom vystúpení zdôraznila to, ako eh, farmári boli prinútení súhlasiť. Eh, mňa by zaujímalo, ako boli prinútení dospieť takejto dohode, pretože je to dôležité vedieť, ako sa na nich vyvíjal tlak a Tiež e, je e, zaujímavé, že táto otázka sa dostala na najvyšší e, súd. Sú dôležité pre nás bližšie okolnosti, aby sme vedeli, koľko času uplynulo a, a títo mm, vekateľa petície sú stále bez odpovede. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela požiadať o dve veci. Prvá vec je stanovisko regionálnej e, samozprávy k udeleniu povolení na e, prieskumné vrty. A potom druhá vec je, že či máte aj vedecké e, výpočty ktoré poukazujú na to, že aké budú teda spoločenské náklady na e, túto prevádzku plánovanú. Ďakujem pekne. Muy bien. Muchas gracias. Daríamos la palabra ahora a la petición. Ďakujem. Teraz dostanú slovo petečníci a mohli by ste možno e, odpovedať aj na otázky pani dali, ako dlho e, to bude trvať, kým... E, Ďakujem pekne. Januš Mackoviak, ja som tiež e, členom tohto združenia. Takže pokiaľ ide o túto otázku, chcel by som povedať, že sme veľmi spokojní s tým, že mnohí kolegovia, poslancovci si myslia, že je treba predchádzať a nie liečiť. A tu ide o to, že keď odpovedám na ko- otázku kolegu e, poslanca, tak tu, e, tu najprv sa e, snažili získať súdne ubezpečenie, čo je proti e, predpisom, pretože tam sa hovorí, že e, udeluje sa povolenie na prieskupné, prieskupné vrty, ale nie, nedochádza k porušovaniu práva vlastníctva. Avšak väčšina polnospodárov nesúhlasí s týmito vrtmi, tak sa tento investor obrátil na súd a získal si povolenie od súdu a na prieskumné vrty vykonali spoločne s, za, s dohľadom policie. Tak to je veľké porušenie e, vlastníctva, právo na svoje vlastníctvo ďalej. Mali sme takisto konferenciu na Poznanskej univerzite, Adama Mickeviča, kde e, vedci, profesor Pribilek, Ratajčák, Vúrsky ktorí rozhodne poukazovali na to, aké, k akému veľkému znečisteniu dojde v tomto, na tomto území. Chcel by som tiež ešte doplniť toľko, že v súlade so smernicami Európskej únie musíme znižovať emisie CO2. A preto sa pýtame, že prečo takéto prieskumné vrty a prečo na tento, toto uhlie. Predsa my máme ekonomický rozvoj e, a máme tam, pol, máme tam farmy a ako už bola, bolo povedané e, predkladateľkou petície, že tam máme vynikajúcu produkciu potravín na tieto e, produkcie boli použité aj prostriedky Európskej únie. Takéto územie nie je možné len tak ľahko zničiť. A Mm, hovorí komisia, že ešte zatiaľ to neriešila, pretože zatiaľ to ešte sú len prieskumy, ale chcel by som povedať, že investor je tak rozhodnutý ísť s touto investíciou, že keď vykonal ešte len tak málo e, prieskumných toho už požiadal ministerstvo o udelenie povolenia a my sa toho obávame, pretože keď to bude posúdené ako strategické, tak e, a bude to pre Polsko označené za strategický zdroj, tak vieme, čo to bude potom pre nás znamenať pre polnohospodárov. A preto som rád, že pán Valenca navrhol napísať list našej polskej vláde a na báze toho návrhu investora, pretože keďže investor mal vykonať 290 vrtov a vykonal ani necelú tretinu, tak pod, to, by bolo pred, to by malo predstavovať 149 no, tón eh, lignitu, ktorý vlastne by mal byť potvrdený a to sa nám teda nezdá. Čiže treba uh, sa obrátiť na ministerstvo životného prostredia v Polsku, aby zohľadnili všetky naše obavy. A chcel by som ešte povedať, že v poslednom období to je miestna spoločnosť, my sme našli 3000 podpisov, a, ktorí blokovali cesty v proteste, aby zabránili aby zabránili výkonu týchto prieskumných vrtov. A nám hovoria, že to sú len prieskupné vrty. Nám 4 roky takto hovorili investori, že to sú len prieskumy a že nemáme sa čoho báť. A vy vieme, a aj právo geologické polské vie, že kto už niečo e, získa v rámci prieskumných, alebo odhalí v rámci prieskumných vrtov, má automaticky už prednostné právo na získanie povolenia pre ťažbu. A Vieme, že v Polsku máme rôzne zdroje pre energie a neexistuje tu za to hrozba, že by sme nemali dostatok energie. Takže ja som presvedčený, že v Polsku máme tri priority, predovšetkým potraviny, voda a energia. Isté, e, energia je veľmi dôležitá, ale myslíme si, že na energiu sú aj rôzne náhradné zdroje. Ale keď sa tie čokoládne potraviny, ktoré produkujeme v tomto regióne, za toto náhradu nenájdeme. Ďakujem pekne. Chcela by adelante. Chciałabym Ja by som chcela ešte stručne odpovedať na otázky. Jedna otázka bola, že odkedy je naša vec v hlavnom, na najvyššom správnom súde a viac ako rok je v najvyššom súde a na, o, náš protest, ktorý podpísalo 176 účastníkov konania, ktorí mali právo predložiť takýto protest u ministerstva životného prostredia, teda priamo u ministra. Nie od 2. júna 2011 nedostali žiadnu odpoveď zatiaľ z ministerstva. Rok 2011, to sú 4 roky. Takže všetko všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že máte záujem o našu vec, e, pretože sú tu určité právne medzery a radšej niečomu zabrániť, než potom e, konať, keď už bude baňa e, vybudovaná, pretože to už potom bude veľmi ťažko s tým bojovať. Takže bojujme ešte teraz, kým máme čas a skúsme nejakým spôsobom e, zmeniť e, alebo nejakým spôsobom ovplyvniť polskú vládu, aby e, nedošlo k využívaniu týchto, z, tých, týchto zdrojov, pretože to výrazne naruší rovnovážny rozvoj a poruš, dojde k porušeniu mnohých ustanovení vrátanie zákona o životnom prostredí. Takže verím, že v tejto otázke bude sa, dojde, že nedostane len pri slovách, ale že dojde k niečomu konkrétnemu a že sa nám podarí pre týchto obyvateľov niečo urobiť, ktorí počítajú s vašou pomocou. Ďakujem pekne. Bueno, muchas gracias a los peticionarios, recogiendo el sentir de la comisión. Ďakujem predkladateľom petície. Potom, čo sme si počuli komisiu, navrhujeme následovné petícia ostáva otvorená polskej vláde. E, pošleme list, budeme žiadať o informácie k tomuto projektu a tiež povieme, že výbor pre petície Európskeho parlamentu nie je len teda predkladateľia petície, ale aj všetci členovia výboru eh, majú v súvislosti obavy a budeme žiadať o informácie. Budeme vás e, informovať o ďalšom priebehu. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu číslo 13, petícia 0195 2011, e, predkladateľa Baudilia Rozprata, štátneho príslušníka Španielska v mene Katalánskeho poľnohospodárskeho inštitútu San Isidro o projekte zavlažovacieho kanála Segara Gariges v Leride. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Inštitút náš e, inštitút je zružením, ktoré pozostáva z e, viacerých e, podnikov v Katalánsku. Už 160 rokov si kladie za cieľ ochranu e, podnikateľských slobod a roz, rozvoj poľnohospodárstva. V 94. roku bol e, označený tento e, projekt všeobecného zavlažovania ako projekt všeobecného záujmu, kde išlo o zavlažovanie plochy 70 tisíc hektárov Ehm, treba povedať, že tento región je veľmi znevýhodnený v Katalánsku, ale ehm, odkedy bola vytvorená sieť Natura 2000, ehm, táto plocha, ktorá by mohla byť zavlažovaná, bola značne znížená. Takmer polovica týchto Ehm, oblasti bola označená za eh, oblasti, ktoré vyžadujú zvýšenú ochranu eh, z dôvodu ochrany zvierat a príslušní polnospodári boli eh, v tomto svedku veľmi sklamaní, ich očakávania nemohli byť naplnení a preto náš inštitút kladie, predkladá túto petíciu. Nechceme teda, aby tieto e, plochy, ktoré majú byť e, chránené, boli zredukované, ale chceme iba, aby to, čo katalonská vláda slúbila ako odškodné pri e, skúške zlučiteľnosti zaujímavými životného prostredia, sa naozaj naplnilo. Máme tu aj citát z tohto vyhlásenia, počiarkujeme tam príslušné body. Eh, najdôležitejšie sú hlavne nasledovné. Eh, prvé oblasti eh, ochrany vtáctva, kde je zakázané zavlažovanie, treba urobiť štúdie, či by zavlažovanie mohlo byť v súlade s ochranou vtáctva. Parlament by mal sa postarať o to, aby národná vláda túto povinnosť naplnila. Náš inštitúci myslí, že E, tieto vyňaté oblasti by mohli byť predsa len zavlažované a napriek tomu by tam e, e, mohlo byť chránené vtáctvo. Pretože smernica Habitat a smernica pre ochranu vtáctva predsa nezakazujú zavlažovanie oblasti. Akurát samozrejme životný priestor vtákov nemôže byť obmedzovaný. Napríklad pri zavlažovacej oblasti v susedstve E, sa predložila správa, ktorá doložila, že zavlažovanie je tam naozaj v súlade so zlepšovaním e, životného prostredia stepných vtákov. A takisto tu máme aj článok e, z príslušných novín z oktobra 2014 a ja si myslím, že to isté by mohlo platiť aj v našom prípade. Myslíme si, že tieto oblasti môžu byť zablažované a e, v tejto súvislosti už e, došlo aj k dôležitým investíciám. E, ak nie, tak by to viedlo k zásadným stratám v poľnohospodárstve. A ak by nebola možná zavlaha týchto oblastí, tak dané podniky by mali byť odškodnené, pretože nemajú možnosť zavlažovania. No a pokiaľ ide o sekundárne projekty, ktoré boli predložené, aby ich EÚ mohla financovať, napríklad pokiaľ ide o odklonenie časti tohto e, kanála, e, náš inštitút nie je proti, ale chceme iba, aby e, komentárne financovanie nebolo postupené, pokiaľ sa nepreukáže, že e, sa urobilo všetko pretože e, poľnohospodárska e, plocha, ktorá nebude zavlažovaná, bude naozaj na, na minimálnej ploche, pretože inak sa nesplní náš cieľ, teda dodatočné, dostatočné zavlaženie, závlaha potrebná pre poľnohospodárske podniky, ktoré sú v tejto oblasti. Chcel by sa vyjadriť ešte niekto ďalší z predkladateľov petície, alebo ste hovorili v mene všetkých? V mene všetkých ste hovorili dobre, takže ďakujeme za dobré zhrnutie. Slovo dostane teraz komisia. Pán e, Sobot Martin je pritomný? Komisia? Áno, nech sa páči, môžete zaujať teraz stanovisko. Ďakujem pohľadom environmentálnych predpisov EÚ táto petícia sa týka dvoch relevantných aspektov. Poprvé, príslušnosť a e, forma, e, v ktorou sa e, deje klasifikácia týchto špeciálnych oblastí chrániacich vtáctvo a potom to, aké aktivity môžu byť v týchto oblastiach vykonávané a potom sú tu typické otázky, ktorých dnes e, diskutujeme. A to, že aj pri e, klasifikácii, aj pri e, správe Európsky súdny dvor vo veľmi krátkom čase odsúdil Španielsko. Poprvé pretože Španielsko tieto oblasti nedostatočne klasifikovalo E, teda oblasti, kde by mali byť e, chránené e, stepné, kde by mali byť chránené stepné práctvo a potom tento a potom, že povolilo tento projekt zavlažovania v tak špecifickej oblasti, ktorá je veľmi dôležitá pre ochranu vtáctva, čo nie je zlučiteľné s príslušnými opatreniami na ochranu vtáctva. Čo nasledovalo? Teda boli tu tieto dva roz, rozsudky Európskeho súdneho dvora. Treba teda povedať, že táto klasifikácia je povinnosťou podľa smernice na ochranu vtáctva a členské štáty musia tieto oblasti naozaj e, stanoviť, musia stanoviť ich plochu, e, vhodný počet A keďže v Španielsku e, sa e, e, neklasifikovali dostatočne tieto oblasti, bolo Španielsko odsudené tejto právnej veci a Katalónsko na to bolo nutené klasifikovať tieto plochy dôležité pre ochranu vtáctva. Ehm, tak e, klasifikácia, táto povinnosť e, klasifikácie označenia ako aj správa, za to sú zodpovedné členské štáty. To znamená, e, nie je to komisia, ktorá označuje alebo hodnotí nejaké oblasti ako dôležité pre ochranu vtáctva, robia to členské štáty podľa špecifických ornitologických vedeckých kritérií. A označuje tak najvhodnejšie oblasti. A e, to iba, teda opakujem, na základe čisto orizologických kritérií, nie spoločenských e, alebo hospodárskych. E, sú tam samozrejme aj iné úvahy, ktoré treba mať na pamäti, ale pri vymenovávaní týchto oblastí nie sú smerodajné. a väčšinou teda v právnom štáte je možné sa odvolávať, ale pokiaľ ide o tieto oblasti ochrany e, vtáctva, ako v prípade Katalónska, môžeme tieto otázky preskúmať a zistiť, či teda rozsudok e, e, Európskeho súdneho dvora bol naplnený vymenovaním týchto oblastí ako oblasti pre ochranu vtáctva Už e, v inom prípade v Španielsku bolo možné na základe príslušnej štúdie e, stanoviť, aké typy vtáctva sa majú chrániť. Takže toľko ku klasifikácii. Ale nemôžeme potom e, miešať otázku označenia s uplatňovaním ochrany na, teda v určitej oblasti ochrany Natura 2000. A smernica o habitate a o ochrane vtáctva E, navzájom na seba e, odkazujú, aby tu bol určitý mechanizmus ochrany, aby projekty, ktoré nie sú spojené s e, ochranou týchto oblastí, boli hodnotené vopred, predtým, než sa povolia. A iba ak by tu neboli námietky, až potom je možné daný projekt zrealizovať, ako som už vopred povedal. Vopred, e, v podstate ide tu o dva projekty, e, výstavbu kanála a zavlažovanie. Katalánsko tieto povolilo predtým, než táto oblasť bola označená e, za oblasť osobitnej ochrany štátstva. Um, teda nejako sa táto práca neprerušila. To treba spomenúť. A keď Európsky súdny dvor odsúdil Španielsko e, e, e, za to, že prijalo tieto projekty bez príslušnej ochranných opatrení, bol, bola stanovená e, potreba nového prehodnotenia projektu v dôsledku e, značenia týchto oblastí za chránené. Katalánsko tak učinilo a v roku 2010 e, v oktobri prijalo príslušné vyhlásenie v ktorom e, sa vzťahuje e, na teda projekt zavlažovania a zmeny parciel na tomto e, území, kde sa má chrániť vtáctvo. Tam teda Katalánsko, ktoré je príslušné za ochranu oblasti Natura 2000, dospelo k záveru, že je tu e, viacero dôsledkov, ktoré by boli veľmi negatívne a ovplyvnili by e, prirodzené, e, určité prirodzené danosti tohto územia. Napriek tomu sa skonštatovalo, že keďže projekt je vo všeobecnom záujme za určitých okolností by sa to dalo e, pozmeniť a um, prijali sa tu um, možnosti odškodnenia za škody, ktoré sa nedajú zamedziť. Tie súvisia e, s premenou e, habitátu stepných vtákov e, na e, e, priestor, ktorý má byť zavlažovaný za účelom homogenizácie kultúr a podobne. Ono, celý projekt by si vyžadoval aj stavebné práce a podobne. No a orgány slúbili aj že e, v tých oblastiach ochrany vtáctva nebudú zavedené kultúry, ktoré nie sú v súlade s prirodzenými e, hodnotami v tejto oblasti a že e, zavlažovanie, ktoré tam bolo pôvodne plánované, jednoducho nemôže byť realizované a preto pre tieto oblasti sa predpokladali odškodnenia. Tieto administratívne opatrenia sú teda výsledkami e, štúdie e, dopadov na životné prostredie. To sa všetko spomína v e, príslušnom dokumente. A ako som už povedal vopred, aj pri teda označení týchto oblastí, aj pri pracovaní týchto správnych plánov, E, pri pracovaní týchto plánov je e, samozrejme možné sa odvolávať na národných súdoch. Pokiaľ ide teda o e, manažment životného prostredia, ako aj opätovné prehodnotenie tohto projektu, aj prijatie korekčných opatrení a opatrení odškodnenia, aj konštatácie eh, možnosti využitia eh, týchto oblastí. Všetko toto je v súlade s komunitárnym právom. Ďakujem pekne, teraz sa pozerám na kolegov poslancov. Tu sa chce vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, ďakujem pekne pánovi Baudiliovi Rosovi, ktorý nám túto e, tematiku predstavil. Kanál e, Segara Garrigues bol vytvorený preto, aby polnospodárska e, pôda sa mohla viac zúrodniť. To bol dôvod vytvoriť tento kanál. Polovica týchto vôd teraz e, teda týchto plôd, plôch bola neskôr e, označená ako chránených v rámci Natura 2000, potom došlo k ehm, teda ich vyňatiu z tohto projektu, preto sú tu potrebné príslušné odškodnenia a hodnotenie e, dopadov pre životné prostredie hovorí, že zóna, ktorá už sa nemá e, zavlažovať. E, sa vôbec e, neposudzovala z toho pohľadu, či by zavlažovanie bolo alebo nebolo kompatibilné s ochranou stepného vtáctva. Teraz sa tam akorát hovorí, že tento kanál sa nemôže používať za účelmi zavlažovania v týchto oblastiach. A samozrejme oblasti e, ochrany štátstva sú niečo e, osobitné. Ale máme tu e, naozaj aj silnú potrebu zavlažovať tieto poľnohospodárske plochy. Je to vo verejnom záujme. A zavlažovanie v podstate bolo dôvodom existencie tohto kanála. Bolo e, by trošku zvláštne, keby kanál e, Segera Gariges, ktorý bol e, vybudovaný za účelom zavlažovania pomerne suchej oblasti, sa nemohol využívať dôvodu ochrany vtáctva a keby kvôli tomu nemohli poľnohospodári vykonávať svoju prácu. Preto žiadam, aby petícia ostala otvorená, aby sme mohli prešetriť e, túto záležitosť. Ďakujem pekne, keďže sa už nikto ďalší nehlási. Možno by e, predkladateľ petície sa mohol ešte raz vyjadriť predtým, než e, urobím záverečný návrh. Nech sa páči, máte ešte raz slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. My tu nechceme hovoriť o označení týchto oblastí eh, ako oblasti Natura 2000. Mohli by sme o tom hovoriť, ale nejde teraz o to. Ide o hodnotenie eh, dopadom na životné prostredie. Ehm, s tým nie sme e, spokojní. Ide o to zistiť, či by e, poľnohospodári mohli e, zavlažovať alebo nie. tí poľnohospodári, ktorí sú týmto hodnotením dotknutí, trpia týmto zákazom zavlažovať, respektíve si nie sú istí, či môžu zavlažovať alebo nie. Takže chceme jednoducho vedieť, či je tu kompatibilita alebo nie e, medzi zavlažovaním a ochranou stepného vtáctva. To je to, o čo nám ide. No, llevar a cabo estos términos, eh, veremos cómo se va perjudicando y se va empobreciendo mientras... Dúfam, že sa dopracujeme k výsledku. Samozrejme, že sa chceme vyhnúť tomu, aby náš región utrpel, keďže naši farmári už nemôžu pestovať. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ja by som teraz nechcel spochybňovať e, to, že niektoré prírodné zóny e, spadajú pod Natura 2000 alebo sú označované ako chránené vtáčie územia. Ja by som len bol rád, aby to bolo v súlade s ustanoveniami o ochrane životného prostredia, hovorí pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste sem dnes prišli. Vy ste veľmi vecne predniesli celú vec. Ja som si to zapísal možno v minulosti chýbal dobrý dialog medzi komisiou a regiónom. Určite nie je pekné, ak sa situácia vyhrotí tak, ako tomu bolo práve teraz. Čiže petíciu nemôžeme zatiaľ uzavrieť, je potrebné ešte určité veci vyjasniť. Po druhé, E, petičník skvele zhrnul situáciu. Ide o otázku kompatibility medzi zavlažovaním a chránenou oblasťou, či sa to vôbec dá spojiť. Preto my vypracujeme list na príslušné orgány a spýtame sa poprvé, či z pohľadu príslušných orgánov táto kompatibilita je zachovaná a po druhé, ako už povedal môj kolega, koľko vody na hospodárske využitie sa dá používať a po tretie, rovnako dôležitá otázka, to je tak na jednej strane máme zásahy, na druhej strane sa snažíme tieto zásahy vyrovnať Čiže kompenzáciu máme na mysli, e, teda čo máme e, s týmto celým urobiť. Necháme to aj na posúdenie komisie. My by sme chceli zachovať, respektíve nezničiť toto chránené prírodné územie. Chceme chrániť flóru a faunu, ale samozrejme, že nechceme brániť hospodárskému vývoju v iných regiónoch. Čiže toto sú tie dve veci, ktoré sa musíme snažiť spojiť. Práve preto zostáva petícia otvorená a napíšeme list príslušným orgánom a budeme budeme sa potom odpovedi venovať vo výbore. Dobre, ďakujem ešte raz. Petičníkovi tento bod teraz uzatváram. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. A teraz prechádzame k ďalšej petícii. A to je rovnako španielská petícia, ktorú predložil Cristobal Aguada Laza, španielský štátny príslušník mene Združenia valencijských polnohospodárov ASA JA o prípravkoch na ochranu rastlín, škodcoch a chorobách rastlín. Petičníci sú prítomní a ja teraz na predstavenie petície udelím pánovi Aguadovi Lazovi na niekoľko minút slovo. Prosím, ujmite sa slova. Príjemné popoludne. Ďakujem, pán predseda za to, že mám teraz právo a možnosť o tejto petícii hovoriť um, na pôde Európskeho parlamentu v mene uh, Valencijskej asociácie ASAJA. Vieme, že tí, ktorí pestujú ovocie a zeleninu, majú problém s bojom proti škodcom a môže dochádzať k veľkým ekonomickým stratám pretože komisia prenecháva tretím krajinám e, priestor na používanie takých látok, ktoré sú v EÚ zakázané a to nás potom stavia do veľmi zložitej situácie. Preto sme dnes prišli pred tento výbor. Myslím, že sa musíme e, orientovať na ochranu rastlín, týka sa to aj poľnohospodárskych dovozov z tretich krajín. Vieme, že Samozrejme, musíme hovoriť aj o nariadení o plnohospodárských inšpekciách. Ja hovorím o alarmujúcej situácii. Je mnoho prípadov, z ktorých určití rastliny škodcovia sú zistení, títo sa napríklad z Južnej Afriky dovezú na citrusovom ovoci na európsky trh medzi rokmi 2010 a 2014 bola situácia taká, že v, v 35 prípadoch došlo k zisteniu takéhoto škodcu. Ale to nie je jediný škandál, ktorý nemôžeme akceptovať vieme, že komisia nekoná dostatočne s ohľadom na problém s takými rozmermi. V roku 2014 komisia sa rozhodla o použití údernejších opatrení v tom prípade, ak sa vyskytne viac ako 5 prípadov výskytu takéhoto rastlinného škodcu. My sme nemali viac ako 5 prípadov, Teraz však máme 28 prípadov výskytu takéhoto rastlinného škodcu. Naozaj nemôžeme akceptovať, že komisia sa nedrží toho um, záväzku, ktorý prezentovala. V Južnej Afrike sa pestujú citróny a pomaranče, ktoré sú znečistené, pretože sú napadnuté um, chorobou rastlinou a toto všetko sa dostáva na európsky trh. Ovocie by malo byť najskôr v karanténe, pretože inak sa vystavujeme veľkému riziku a aj EFSA povedala, že je tu potenciálne skryté veľké riziko. A preto si myslím, že nie je prehnané, ak by sme povedali, že nekonanie je obrovským škandálom. A to ešte nie je všetko. Už pred uh, niekoľkými rokmi sme to dali na súd. Taliansko, Španielsko, eh, Grécko, všetky krajiny, ktoré pestujú citrusové plody, hovoria, že ide o problém. Pretože my sme porovnateľné trhy, tie krajiny, ktoré som spomenul. Musíme sa vynasnažiť, aby sme prijali konečne nejaké opatrenie. V roku 2014 bolo zavlečených do Európy, teda v roku 2014 sa zistilo, že medzi rokmi 2009 a 2013 bolo zavlečených do Európy asi 18 nových rastlinných škodcov, to znamená takmer každý mesiac viac ako jeden. Je pre nás veľmi náročné si týmto poradiť. Je veľmi veľa poľnohospodárov v Európe. Musíme zohľadniť aby sa dovážali len také organizmy, voči ktorým máme v EÚ prostriedky eh, na boj s nimi. Je to veľmi ťaživá situácia, je to dôležité pre e, prežitie nášho poľnohospodárstva. A my vieme, že vývoj je veľmi dramatický. Minulý august sa v Galicii zistil ďalší rastlinný škodca. Tento škodca bol zistený aj v Portugalsku a toto znamená, že Takýto hmyz sa vyskytol poprvýkrát eh, v Južnej Európe a tým pádom aj na európskom kontinente. Rád by som ešte pripomenul, že pred 1,5 rokmi sme eh, národným orgánom aj komisii sa snažili prehovoriť do svedomia a vzbudiť v nich väčšiu mieru zodpovednosti e, voči takýmto novým škodcom. A teraz sa to stalo, pretože prítomnosť tohto rastlinného škodcu je pre nás veľkou znepokojujúcou novinkou. Tento hmyz prenáša choroby citrusov po celom svete. Libela eh, bakte. Eh, tento hmyz eh, je zodpovedný za prenos tohto takýchto ochorení. Za, len za pár rokov to bolo zavlečené aj na Floridu, kde do roku 2011 klesla produkcia citrusových plodov o 23 Táto choroba by sa mohla teraz etablovať v Európe, čo by bolo pre krajiny Stredozemného mora e, veľkým problémom. Možno niektoré zo zazeleňovacích opatrení by tomu mohli zabrániť. Kontrola však nefungovala. Máme na to presné príklady. A znamená to taktiež, že nový návrh smernice by toto mal vyriešiť. Európsky parlament, pán predseda, by teraz mal vyzvať exekutívu EÚ, aby sa vydala rýchlo cestou hľadania nových riešení. A preventívne by sme mali podnikať viac opatrení a ak už došlo k napadnutiu, mali by sme voči tomu zasiahnuť. Vieme, že greening v Španielsku a v Portugalsku nemôže byť odstrihnutý od riešenia tohto problému. Nová smernica na ochranu rastlín uvádza, že je potrebné mať nové pravidlá, ktoré by viedli potom k tomu, aby sme v importných prístavoch mali prísnejšie pravidla. Na jednej strane je dôležité, aby sme my prevzali určité kontrolné modely, napríklad tie, ktoré fungujú v USA, v Koreji, v Japonsku, tí, tieto krajiny posielajú svojich kontrolórov eh, do exportných prístavov a tí potom kontrolujú aj um, úroveň ochrany rastlín. My by sme boli radi, keby sa v krajinách pôvodu v prípade určitých importov, nie ale všetkých, uskutočňovali takéto kontroly napríklad v Južnej Afrike, kde sa ukázalo, že orgány nie sú schopné zabezpečiť potrebnú mieru ochrany a boli my sme za to, aby vznikol tzv. pozitívny zoznam. Je to um, mechanizmus napríklad pre škodcov, zemiakov, ktorý už funguje. Tam sa potom objavia tie krajiny, ktoré boli schopné zabezpečiť ochranu svojich polnohospodárských produktov a tieto potom majú prístup na európsky trh. A tie krajiny, ktoré sa na tomto zozname nevyskytnú, sa musia zaoberať prísnejšími kontrolami. Pán predseda. Musíme poľnohospodárom teraz pomôcť. A ja vás vyzývam, aby Európsky parlament sa tu zaangažoval a aby sme sa snažili nájsť efektívne riešenie pre poľnohospodárov a pre tých, ktorí pestujú ovocie a zeleninu. Ďakujem, pán petičník. Ja som vás nechal hovoriť trošku dlhšie, pretože vo vašej petícii je obsiahnutých viac tém. Dali by sa z toho urobiť dokonca tri petície, keby sme chceli. A keďže je to tak zložité, tak tu mám dve dámy z komisie, e, respektíve dvoch kolegov z komisie, ktorí na toto odpovedia. Pán Wolfgang Reinhardt bude hovoriť ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja obmedzím svoj príspevok na aspekt, ktorý bol spomenutý na začiatku vystúpenia petičníka a toto bol aspekt eh, importnej tolerancie. Chcel by som povedať len jednu vetu Ehm, v rámci aspektu importnej tolerancie je jasné, že ak by sme sa vydali tou cestou, ktorá je navrhnutá tu, tak by sme sa dostali do rozporu s medzinárodnými záväzkami a taktiež by sme oporovali pravidlám Svetovej obchodnej organizácie, pretože tam e, sú určité ustanovenia o fitosanitárnych e, témach žiadateľ by mal dokázať, že vyššie MLR by nespôsobilo problémy pre spotrebiteľov v EÚ. Preto si myslím, že toto by bolo riešenie e, tretej časti petície. A taktiež by som vás rád požiadal, aby ste udelili slovo môjmu kolegovi, pretože otázka fitosanitárnych opatrení je trošku širšia. Ďakujem. Ďakujem. Na mojom zozname je pán Karamitisios. Vyslovil som to správne. Prosím, máte teraz slovo. Ďakujem, pán predseda. Komisia by rada uviedla, že v zásade súhlasíme s petičníkom v tom, že opatrenia a kontroly týkajúce sa dovozov by mali byť prísnejšie a mal by sa celý systém dovozu zefektívniť. Tento princíp je zohľadnený na dvoch úrovniach. Po prvé, um, príjmaním individuálnych rozhodnutí týkajúcich sa uh, konkrétnych komodít z konkrétnych krajín pôvodu. A toto je práve ten prípad, ktorý ste vy spomenuli, a to je dovoz citrusových plodov z Južnej Afriky. Druhá úroveň súvisí s našimi všeobecnými pravidlami v našom základnom akte o ochranných opatreniach proti rastlinným škodcom. Ide o režim, ktorý by sme mali aplikovať na dovoz e, všetkých rastlín alebo rastlinných produktov z tretich krajín. Na tretej úrovni my by sme radi zdôraznili, že minulý rok e, bolo prijaté veľmi prísne E, rozhodnutie o sprísnení e, importu citrusových plodov e, z Južnej Afriky má číslo 2014-22. Vy ste toto isté spomenuli vo vašom vystúpení. Na konci, v strede júla, prepačte, nadobudlo toto rozhodnutie platnosť a bolo to v polovici importného sezónneho obdobia pre Južnú Afriku sú tam pokryté všetky opatrenia týkajúce sa dovozu, vrátane e, požiadavky dovozu plodov z oblastí, kde sa nepoužívali, um, kde respektíve nevyskytli škodcovia. E, sú tam um, námatkové kontroly pred dovozom, po dovoze a taktiež intenzívnejšie E, postdovozné kontroly na území EÚ. Ide rovnako o sprísnenie kontroly v samotnej Južnej Afrike a aj e, na dovozných bodoch v EÚ. E, aký bol výsledok? Orgány z Južnej Afriky odpovedali, že nedokážu splniť tieto podmienky po, do 5 týždňov po vstupe rozhodnutia do platnosti v auguste sme mali 5 prípadov nedodržania pravidiel a samotná Južná Afrika si na seba uvalila e, vývozné embargo. V tomto roku budeme sledovať vývoj tohto režimu. V tomto roku sa poprvýkrát stane, že toto nové rozhodnutie sa bude aplikovať na e, celú produkciu v Južnej Afrike, respektíve na celý produkčný cyklus. Dodržiavanie opatrení by malo zabrániť vývoju škodcov, tomto roku budú opatrenia ešte prísnejšie, alebo budeme e, pokračovať v už navodenej úrovni, ak sa zistí, že, e, dotrajšie opatrenia boli dostačujúce. Mali by sme postupovať cestou transparentného posúdenia rizika a taktiež by to malo byť sprevádzané e, efektívnymi opatreniami na manažment rizika. Čo sa týka návrhu na nový Eh, plán a nové nariadenie, taktiež navrhujeme prísnejší režim, respektíve možnosť zavedenia preventívnych opatrení voči neznámemu riziku. 15. apríla minulý rok sa týmto parlament zaoberal na plenárke Súčasný, v súčasnosti sa tento návrh diskutuje v Rade a dúfame, že počas lotišského predsedníctva Rada e, vydá mandát na rokovanie v rámci trilógu s e, komisiou a parlamentom. Rozchádzajú sa tu však názory o úrovni prísnosti dovozných opatrení. My dúfame, že sa podarí nájsť kompromisné riešenie. Na záver by som ešte uviedol, že musíme sa pozrieť na všetky um, pravidlá pre dovoz citrusových plodov nielen z Južnej Afriky, ale zo všetkých tretich krajín, z Brazílie, z Argentíny a tak ďalej. A technická diskusia sa začne čoskoro na úrovni stálej komisie uh, pre uh, zdravie uh, zvierat a rastlín a dúfam, že sa tak vypracujú najdôležitejšie požiadavky na dovoz tohto druhu ovocia. Môžem ešte spomenúť niekoľko ďalších príkladov, ale je mi jasné, že máme len vyhradený čas k dispozícii. Som vám však k dispozícii pre akékoľvek informácie, ktoré by vás ešte zaujímali. No, Ďakujem pekne teda komisii a tu ja ako člen výboru taktiež sa potom vyjadrím a teraz dám slovo naspäť petičníkovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o španielskú delegáciu VPP, my by sme podporili um, argumenty petičníka a my si myslíme, že komisia by mala byť eh, efektívnejšia pri kontrole vstupov z tretích krajín. Je potrebné uplatňovať prísnejšie kontroly a rozhodnejšie opatrenia, aby sme mohli e, chrániť e, európske plodiny. E, viem, že sú tu opatrenia, ktoré môžu byť, ktoré sa možno, že ťažko presadzujú v niektorých prípadoch, ale môže byť aj ťažké potom pochopiť túto situáciu, pretože mnohí polnospodári ho povedia, že áno, voľný obchod je v poriadku, ale musíme mať rovnaké podmienky a nie rôzne podmienky. Čiže to ale neznamená, že e, budeme menej efektívni a zdá sa, že je tu potrebné prijať novú legislatívu, ktorá sa bude týkať prípravky na, prípravkov na ochranu rastlín a hovoríme o minimálnych normách, ktoré musia rešpektovať aj tie výrobky, ktoré pochádzajú z tretích krajín. A preto komisia by mala mať nejaké páky na to, aby zastavila e, e, takéto produkty prichádzajúce. E, na, do Európskej únie a je treba preskúmať e, vplyvy na, na zdravie a podobne. Čiže je, je tu množstvo takýchto prípadov, ako, povedal, e, e, ako sme svetkami a komisia nejakým spôsobom nepôs, nepôsobí či nekoná. A keďže vlastne hranice sú relatívne blízko, tak sú tu rôzne choroby, ktoré spomenul aj petičník. Myslím si, že je potrebné požiadať Európsku komisiu, aby prijala určité opatrenia v tejto súvislosti s týmito chorobami. Ďakujem pekne. Ja som už vyjadril, že tiež ako výboru, pre, člen výboru pre polnospodárstvo sa takisto môžem k tomuto vyjadriť, pretože ste dobre popísali tento problém. Jedna vec je, že naozaj e, ide tu o medzinárodný obchod, ktorý chceme podporovať, ale tiež tu ide o otázku európskeho polnospodárstva, keď sa sem dovádzajú produkty, e, či sú to ovoci alebo iné produkty, ktoré sú iné, zodpoveda iným normám alebo podľa iných noriem, než tie, ktoré máme my v Európskej únii. A no, môže to predstavovať tým pádom pre nás určité nebezpečenstvo a dá sa to určitým spôsobom trošku obmedziť ale my musíme mať určitý mechanizmus, aby sme mohli voči tomu, voči tomu postupovať. Tak, aby sme nezničili obchod, samozrejme. Čiže na to tomu potrebujeme efektívne prostriedky. Čiže preto potrebujeme takéto efektívne prostriedky aj preto, že v prípade prípravkov na ochranu rastlín my tu postupujeme veľmi obozretne v Európskej únii. Tu máme škodcov, ktorí, nechceme tu mať škodcov, ktorí e, vonkoncom ešte sme takéto nemali, a pretože naše prípravky by neboli účinné. Takže pokiaľ ide o, o prípravkov na ochranu rastlín, vidím, že potrebujeme aj tiež e, posúdenie vplyvu rôznych látok a keď sa niečo pre, pre, predpíše, tak nejaká látka, alebo keď sa objaví nejaká látka a keď sa objaví napríklad nejaký nový škodca, musíme aj o tých účinných látkach a boja proti týmto škodcom diskutovať a tiež sa musí urobiť aj posúdenie vplyvu takejto látky. A Takže takéto veci treba jednoducho zvážiť. A myslím, že komisia už tiež uviedla, že parlament je pomerne reštriktívny a to ste spomenuli aj vy, že v prípade potravín musíme dávať veľmi veľký pozor, aby, sa, aby, doš, aby tu bol spravodlivý obchod a pokiaľ ide o normy či kvalitu produkcie, musíme byť veľmi obozretní, takže a je potrebné prijať tie príslušné opatrenia, ako aj povedala komisia. Takže myslím si, že teraz by som dal slovo ešte petičníkovi a potom ja sa pokúsim to nejako zhrnúť. Ale ako som povedala, vaša petícia určite vlastne je niečím, o čom diskutujeme na výbore pre polnohospodárstvo, pretože práve tieto otázky súvisia s eh, kvalitou potravín, bezpečnosťou potravín a neviem, tu môžeme z toho urobiť eh, program na celý týždeň z tejto témy. Takže ja by som chcel ešte raz vám poďakovať, že ste sa na nás obrátili. Ešte vám teraz dám slovo záverečné a ja to potom uzavriem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za to, ako ste pristúpili k tomuto problému, pretože je to otázka, ktorá naozaj ovplyvňuje európske polnohospodárstvo. Keď vidíme situáciu, že každých 7 mesiacov prichádza nový škodca, e, je tu, zarušuje e, sa rovnováha v ekosystéme a sú tu e, ochranné prostriedky, ktoré nepôsobia alebo nie sú účinné my máme tu našich škodcov, s ktorými si musíme poradiť a v iných častiach sveta sú iní. Takže tu nie je celkom, ehm, nie sú tu rovnaké podmienky predseda. Ďakujem pekne. Nuž, e, takže ja robím následovný návrh, teda petícia zostáva naďalej otvorená. Ponechám petíciu teda otvorenú a posunieme teda túto petíciu výboru pre polnohospodárstvo. Tu že chceme by od výboru pre polnohospodárstvo naozaj stanovisko k tejto téme, pretože tento výbor sa aj tak tejto problematike venuje. A, a v súvislosti s medzinárodným obchodom, keďže sa to aj toho týka, bolo by dobré, aby sme o tomto informovali aj výbor pre medzinárodný obchod pretože to súvisí so stratégiou obchodovaní s potravinami. Takže obidva e, výbory by sme zapojili a požiadali o to, ako o to vidia. Takže ďakujem pekne za predkladenie tejto petície a videli ste, že e, my sme na vašej strane, ako ste videli z tejto diskusie. Ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Teraz prejdeme k ďalšej petícii. To je petícia ktorú predkladá Anne Anne-Marie Grossans, nemecká štátna príslušnička v mene profesorov biochemie, okrem iného laureátov Nobelovej ceny so 140 podpismi. A ide o smernicu 91496 eh, a rozhodne komisie 2775 o oslobodení drozofily obyčajnej ja som polnohospodár, študoval som polnohospodárstvo a biochemia bola takým strašiakom ako predmet, tak vždy sme sa ako študenti triasli pre touto skúškou, respektovali profesorov, alebo mali sme veľký rešpekt pre profesormi tohto predmetu. Ale Čiže petičníkovi dáme slovo a môžete teraz predstaviť, a predložiť vašu petíciu. Nech sa páči. Danke für die Erteilung des Wortes und Herr Vorsitzender, dass äh, wir heute eine weitere... Ďakujem pekne, pán predseda. Teším sa, že máme ďalšie vypočutie v tejto otázke. A ja opäť e, vystupujem v mene e, predkladateľov tejto petície a súvisí to s kontrolou na hraničných e, priechodoch, e, pretože hovoríme tu o dovoze drozofily e, obyčajnej, teda a nie o iných druhoch hmyzu, ktoré ide tu vyslovene o drozofilu megalo, melanogaster, pretože v dôsledku svojej štruktúry môže prenášať choroby. A biomedicínsky výskum podlieha výdasným kontrolám a biomedicínsky výskum bol má obavy a doktor O'Kane z uh, sa k tomuto takisto e, vyjadrí a e, potom vám predloží ďalšie problémy. My tu máme viacere, my sme predložili viaceré um, návrhy, pokiaľ ide o porušenie, aj pokiaľ ide o porušenie v prípade oslobodenia drozofily obyčajnej, pretože je pravda, že medzi letiskami v rámci EÚ je situácia rôzna a preto v tých, no, a napríklad pokiaľ ide o, o DHL alebo jednoducho medzinárodnú poštu, sa, tie, ktoré prichádzajú takýmto spôsobom alebo cez FedEx, vlastne sú nekontrolované zásielky. Napríklad v Británii je to tak, že zásielky, pokiaľ ide o, drozo, o zás, osobné centrum e, drozofimy z Indiany, tie, odtiaľ vlastne odkiaľ väčšina pochádza a posielajú sa cez FedEx e, cez letisko Stansted, e, pretože Stansted má e, stredisko FedExu v porovnaní s Heathrowom. A pretože zase v niektorých krajinách, z niektorých krajín potom sa to vrátia, vrátia späť táto zásielka neotvorená. Pokiaľ ide o Polsko, e, tam e, sa požadovali aj zdravotnícke testy a neboli, neboli potvrdené a tiež sa nevenuje ani veterinárna medicína týmto otázkam drozofilii E, melanogaster, takže prakticky tu nie je nejaká krajina, ktorá by sa osobitne venovala tomuto a mohla by dôkladne posúdiť e, situáciu drozofily. Sú tu určité príklady, takže boli tu e, zásilky, ktoré boli neotvorené zaslané späť ktoré boli označené za príjemcov. V roku 2014 to bolo v mesiacoch od marca do júna, bolo to 15 zásilok, ktoré um, neodvorené boli vrátené späť kvôli tomu, že nezodpovedali európskej legislatíve. Ale to je podľa nás um, proti spoločnému jednotnému vnútornému trhu v Európskej únii. A ešte by som chcela v závere jednu osobnú pripomínku pripomienku. Ja som náladová a predchádzajúcich pred, e, rečníkov som si vypočula a som sa čudovala, že pri intenzívnych kontrolách, ktoré sa vykonávajú v prípade drozofílii, ktoré pochádzajú z tých kontrolovaných centier a sú zaslané do laboratória, že sa tomu venuje taká vysoká pozornosť a zároveň je tu množstvo škodcov, ktorí sa môžu takýmto spôsobom ľahko dostať do Európskej únie. Takže ja by som teraz eh, dala ešte slovo doktorovi O'Kaneovi. Thank you. I, want to give a researcher's perspective. Ďakujem pekne, aby som chcel vyjadriť názor vedca či výskumne. Čiže pokiaľ ide o rozofilu Bejlan Gaster, to je eh, my, ktorý žije v svete a eh, nespôsoboval škodu eh, človeku alebo organi- celkovo živým organizmom. Za posledných 20 rokov boli dve nové Nobelové ceny udelené um, profesorovi Stuvingenu a profesorovi Hoffmanovi zo Štrásburgu, um, pretože každý rok sa objavujú nové ľudské um, ehm, chor- gény, chor- nové chor- gény chorôb, ktoré napadajú ľudí a nejakým spôsobom sa to navezuje na, tú, na tento druh mizu. A um, tak isto po, celej svet, po celom svete tí, ktorí skúmajú otázku drozofily. Na minulý, tom tý, minulý týždeň sme mali výrodnečné stretnutie v Chicagu a uh, hovorilo sa aj o tom, že sa takýmto spôsobom distribuuje v takýchto krabičkách. Takže je tu určitý problém. Je tu problém pred dvoma mesiacmi. Môj študent uh, išiel z výskumného le, e, letiska, teda zaslal zásielku, ktorá skončila v stede. A my z výskumného hľadiska to vyzerá logicky na papieri, ale prakticky to nefunguje. Čiže nie je to určené pre malé Eh, jednotky, ktoré sú určené pre biochemický výskum a je to potom problém, pretože európske laboratória nemôžu dostávať eh, tieto eh, zásielky a sú to zásielky, ktoré takisto pochádzajú aj od európskych výskumníkov a vedcov. Takže ja som už predtým mal, dobržal list od riaditeľa z výskumného centra z Mainu, Ehm, ktorý zhrnuje veľmi dobré ťažkosti, že je tu množstvo, množstvo tých, tie možností prepravy, ktoré tu sú, ako napríklad FedEx, na letisko Stansted, Stansted ehm, nie vždy sa dostanú informácie eh, výskumníkom, akým spôsobom sa majú dostať k týmto eh, zásielkám a tiež sú spojené s vysokými eh, prepravnými nákladmi. Ďalej náklady na inšpekciu či kontrolu tiež je neadekvátna keď sa zasiela takáto zásielka z rozofily konkrétnemu laboratóriu. Napríklad e, Británia tiež uplatňuje e, poplatky pre takéto zasielky e, asi v takej výške ako pre kone, čo je naozaj porovnaní s touto veľkosťou zasielky neporovnateľné. Nie je to 10 eur či 10 dolárov, ktorá, čo by normálne stálo, tak tým pádom sa s tým, s týmto poplatkom sa zvyšuje um, poplatok za túto zásielku na zhruba 200 uh, eh, eur. Takže je veľmi jednoduché ísť na internet a objednať si e, túto zásielku a zrazu sa to potom stratí na Stanstede. Čiže taktiež aj presadzovanie pláva je rôzne v jednotlivých krajinách aj z hľadiska toho dovozu, eh, pretože nie v niektorých krajinách presadzovanie jednoducho nie je, mm, nie, nemôžu sa jednoducho veci dostať k týmto zásielkám a to je naozaj katastrofa pre ich výskum. Ehm, ďalej ehm, mnohé zásielky potom pochádzajú aj z malých e, výskumných laboratórií, ktorí v podstate robia len určitú službu pre európskych výskumníkov, ktorí im, aby aspoň niečo mali, pričom to je, nie je dostatočne proporčné voči tomu riziku. A keď aj e, takéto zásielky mali by dostať 24-hodinové upozornenie o tejto zásielke a tiež to nie je také jednoduché, lebo tiež majú svoje určité harmonogramy. Takže problém e, sú tu ťažkosti, teda, e, ale európske, e, americké orgány pracovali veľmi efektívne pri udelovaní licencií e, na, e, na európske zásielky alebo zásielky e, z iných častí sveta. Jednoducho postačí licencia alebo kopia licencie. Takže keď to zhrniem, môžem povedať, že akceptujem tú logiku toho, že je treba sledovať ten pohyb drozofily aj medzi týmito laboratóriami, ale tá schéma jednoducho musí fungovať a tie náklady takisto musia byť eh, proporcionálne a musí to um, zodpovedať eh, potrebe občanov alebo aj takisto vedeckej komunite a tiež je treba zabrániť um, ehm, príliš zbytočne reštriktívnej prísnej domácej legislatíve. Ja, vielen, vielen Dank für die Kommission. Erhält jetzt das Wort Pat Ďakujem pekne. Teraz Patricia Langhammer za komisiu. Thank you very much and good afternoon. Ďakujem pekne a príjemné popoludne. Musím povedať, že plne s vami súhlasím. E, e, schéma e, kontrol importov musí byť harmonizovaná so všetkými členskými štátmi, takže s týmto sympatizujeme a chápeme to. Odkedy sme sa naposledy stretli na tomto výbere v decembri 2013, myslím sa konalo veľa informačných zasadnutí s členskými štátmi, aby sme objasnili, čo robiť s týmito neharmonizovanými e, e, zvieratami. E, označujeme ich takto, pretože sme nestanovili zo strany komisie nejaké pevné podmienky pre ich dovážanie a stanovili sme že e, hraničné e, kontroly nemusia fyzicky kontrolovať zdravie týchto zvierat, alebo špecificky kontrolovať, či tieto e, zvieratá prenášajú nejaké nákazlivé organizmy, pretože napríklad pochádzajú z laboratórie a podobne. Ale tieto kontroly sa musia vykonávať ak v týchto dodávkach sa naozaj nachádza drozofila melanogaster. Niektoré eh, teda eh, zelky majú takýto eh, veľmi nebezpečný rizikový charakter, iné zase menej a preto musíme overovať, e, či e, takéto dodávky z výskumného laboratória naozaj obsahujú to, čo sa hovorí na ich označení. A viem, že ste spomenuli veľa problémov pri dodávkach poštou. A som trošku prekvapená, e, keď počujem, že tieto zvieratá zasilajú poštou my vlastne by sme očakávali rýchlejšie spôsoby dodávky. E, vidím, že e, krútite hlavou, ale možno by sme toto mali prediskutovať bilaterálne, pretože my samozrejme e, sme k dispozícii, chceme pracovať na harmonizovanejšej importnej schéme a potrebujeme samozrejme vašu pomoc v tejto veci. Avšak od e, e, našich kolegov, ktorými sme diskutovali z 20 členských štátov e, import týchto zvierat. Sme neboli informovaní, že by tam boli nejaké aktuálne problémy, ako ste to spomenuli vy. Je mi to ľúto, musím to povedať, že naši zastupcovia nám takéto problémy nereferovali. Hovorili, že všetko je v poriadku a my sme im spomenuli, že ich kontroly musia byť rýchle, pretože tieto e, zvieratá majú krátky životný cyklus. A samozrejme, e, môžem vám e, slúbiť, že pokiaľ ide o právny základ pre výnimky s povinnosťou kontrolovať zdravie živých zvierat, Momentálne sa diskutuje na rade a v parlamente eh, nový návrh, eh, nový právny návrh, ale sú tu odlišné eh, názory na túto výnimku, pretože niektorí kolegovia v parlamente určite nie sú toho názoru, že by nemali byť kontroly na nejakých živých zvieratách. My sme diskutovali o e, výnimke z e, importných e, požiadaviek pre takéto zvieratá, ale musíme si uvedomiť, že treba čakať na koniec rokovaní na rade, v parlamente, musíme čakať na prijatie tejto legislatívy predtým, než budeme môcť začať pracovať na sekundárnej legislatíve a stanovať ďalšie pravidlá Takže musíte pochopiť, že eh, najprv eh, tie základné právne akty musia byť na poriadku, až potom môžeme začať eh, definovať sekundárnu legislatívu a navrhovať zjednodušený a harmonizovaný prístup. I would say. bitte. Du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Ähm, Ďakujem pekne, mm, pán predseda. Som veľmi vďačný. Som eh, rád, že sa môžeme s komisiou venovať tejto téme. a to, čo povedala práve komisia, e, znie optimistickejšie, než to, čo som e, e, počul predtým. Myslím si, že vo verejnom záujme, ako takto predchádzajúcej petícii, je, že bude naozaj potrebné tu mať nejaký postup. Keď vytvoríme nejaké platformy, ktoré budú mať nejaké označenie, kde bude e, zrejme, že dojde od jedného laboratória k druhému, to by určite e, bolo trošku komplikované, alebo v Európe urobíme jednotné kontaktné e, miesto, keď z iných kontinentov budú prichádzať nejaké zásielky. A vidím, že je veľmi ťažké urobiť výnimku pre jedno jediné zviera, Ak v prípade e, e, ovocia, ktoré nebolo poškodené, nedochádza k nejakému ďalšiemu poškodeniu, takže um, treba si takisto aj uvedomiť, aký význam práve e, drozofila má pre výskum na celosvetovej úrovni a zaoberáme sa optimizáciou pre auta, ale tuto ide naozaj o dôležitý pokrok pre ľudstvo pri boji proti chorobám. Takže neviem, ako by sme to mohli zorganizovať, aby sa táto vec urýchlila, aby sa stala e, spolahlivejšou, aby sa tu postalo jednotnejšie a aby e, e, sa jednotne, jednotnejšie vykonávali tieto kontroly neakceptovateľné, aby bolo iba na šťastí, v akom stave tieto E, zásielky dorazia, pretože na transport jednoducho je malý vplyv. A e, pani Grosshance spomenula ešte ďalší, myslím, nespomenula ďalší príklad, ktorý má pripravený. Očividne je letisko ktoré niektoré e, e, e, veci jednoducho zo strany určitých transportérov iba postupia ďalej nejako to nekontrolujú, a ktorí sa veci sa tešia, ale určite to nie je správne. Takže bol by som rád, keby sme tu docielili zlepšenie a ten politický cieľ, možno to nie je kategória tu, ale politický cieľ vytvoriť z Európy silnú baštu vedy, alebo si udržať e, takúto, takéto označenie, to je e, veľmi dôležité. A ak niektoré laboratórie alebo univerzity majú problém a e, je ovplyvnený ich výskum a iný na našom kontinente nie, tak to samozrejme je jasná deformácia súťaže medzi vecami, ktorú tu máme. A tu treba pracovať na e, správnej e, úprave vnútorného trhu. Môj, e, rá, moja rada pre predkladateľku petície je, že možno by sme mali zvážiť či by sa nedalo zorganizovať, aby je niektorí z e, týchto vedcov e, prediskutovali s, e, s politickými frakciami, ktoré majú problém s touto tematikou, tie vedecké argumenty, ktoré stoja za touto témou, aby sa trošku pohla ďalej aj tá politická mienka. Zo strany výboru pre petície si myslím, že by sme mali naďalej Eh, udržať eh, príslušný eh, tlak v tejto veci. Aj keď ide iba o jedno zviera, je potrebné bojovať za to, aby veda mala k dispozícii všetko, čo potrebuje pre optimálnu svoju prácu. A ešte k jednej otázke komisie, ktorá povedala, že zdá sa, že nie všade sú problémy. Je to tak? Na to som zabudol. Eh, to sa mi zdalo byť potešivé. Eh, v minulosti sa mi zdalo, eh, že tu je dojem, že ide iba o jednotlivé prípady a že teda netreba konať, ale treba povedať, že tieto prípady, kde sú veci odkazané iba na šťastie, k ním dochádza každý deň a to už je teraz, myslím, zrejme. Dobre slovo má na záver predkladateľka petície. Eh, pani Langham, eh, pravdepodobne ešte nepoznáte tie prípady, ktoré som predložila výboru pre petície. Rada vám ich eh, postupím ďalej. A je zrejme aj to, čo povedali poslanci, vzdelávanie je veľmi dôležité. Je možné, že Ehm, kurzujú nejaké obavy v súvislosti s tým, aká dôležitá, aká nebezpečná je drozofila melanogaster jednoducho iba preto, že sa nevie, o čom sa, správ, o čom sa vlastne diskutuje. Ale ja môžem hovoriť iba za predkladateľov petície. My sme samozrejme, e, máme veľký záujem spolupracovať s komisiou, môžeme vám postúpiť tieto kuriózne uh, skutočnosti, poinformovať vás o nich. E, pokiaľ ide o frankfurtské letisko a ich e, poplatky, viedli sme aj právny spor, to by som e, tu ani možno nespomínala. Súd v Kaseli radil, aby teda sa e, rýchlo postupovalo pri e, kontrolách. Toto sú veci, ktoré jednoducho komisia, e, komisia sa nedozvie automaticky. Dozvie sa akurát skrátenú verziu, všetko je v poriadku. Ale sú to také prípady, naozaj, ktoré dokumentujú, že opak je pravda, veľmi rada postúpim. Musím povedať, že som celkom nepochopil logiku za odpovedou komisie. Aj keby tam nebola výnimka, aj keby tam bola výnimka, e, vidím, že je tu možno e, e, nejaká potreba. Ale v praxi treba povedať, veľkým problémom je, že hraničné kontroly sú vybudované pre kone a podobné zvieratá. A e, ani e, Veľká Británia nechce e, urobiť príslušné stavebné úpravy na letisku, pretože by to bolo spojené s, s mnohomiliónovými zmenami Takže navrhujem, aby ste si starostlivo preštudovali e, e, e, regulačné postupy v USA. Možno všetko sa nedá aplikovať na Európu, ale našli spôsoby na základe spolupráce s vedeckou komunitou, aby sa zabezpečilo, že tu nebude nejaký drahý postup, ale že e, vlastne kópia licencie môže e, vlastne do, e, dokladať, že ide o drozofilu melanogaster. A, áno, drozofila melanogaster môže byť obyčajnou poštou zasielaná teda išlo, ide o povolenie zo strany Univerzálnej poštovej únie. Ďakujem. A, a možno by e, sa e, tieto otázky mohli e, objasniť ešte, ktoré zazneli na komisiu a budeme všetci zase múdrejší. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o schvalovanie zo strany hraničných kontrol, máte samozrejme pravdu, ak chcú kontrolovať živé zvieratá, musia e, to byť príslušné povolenia, ale máme veľmi flexibilné schémy e, kontrol. E, ten, kto pôjde kontrolovať hmyz, nebude mať so sebou vybavenie na kontrolu koní. A teda bude to aj spojené s nižšími nákladmi, než ako to bolo povedané vám. A členské štáty musia byť ochotné dať tam k dispozícii personál, vyškoliť ho, aby e, vedel narábať aj s inými zvieratmi, aby bol vzdelaný. Takže to je niečo, čo e, rozhodujú príslušné členské štáty. A podobne musí sa vytvoriť aj spôsob, ako zabezpečiť, aby E, zásielky poslané normálnou poštou e, sa teda dostali na tieto e, kontrolné body a toto je možné iba, ak sú príslušne označené, teda označené, že obsahujú živé zvieratá. A v minulosti sme mali určité príklady, kedy tomu tak nebolo a vtedy samozrejme tieto e, e, zvieratá neprešli e, pohraničnou kontrolou. Vy ste na to tiež odkázali vo svojom prejave. Živé zvieratá by mali byť vopred notifikované týmto pohraničným kontrolným bodom. To zjednoduší život našim kolegom na nich, aby teda videli, že prichádza relevantné lietadlo, DHL, FedEx, eh, kuriérske lietadlo, vtedy môžu byť pripravení na takúto zásielku. Zdá sa mi, že niektoré z tém, ktoré ste spomenuli, eh, s tým zdravotným certifikátom a napríklad aj eh, tie problémy, ktoré ste spomenuli, sa mohli odstrániť vopred, ak by Eh, tam bolo, eh, bolo, bolo dobre naplánované doručenie zásledky a ak by eh, sa vopred oznámila táto zásielka vodnom pohraničnej kontroly, my vždy radíme exportérom, aby priamo kontaktovali príslušné členské štáty a ich pohraničné kontroly. Väčšinou s tým nie sú problémy my sme diskutovali s členskými štátmi o tom, že by mali harmonizovať eh, svoje kontroly, že by mali mm, urýchlovať kontroly eh, hmyzu a možno podobne aj vy by ste eh, mohli vaši, z vaše zdroje, vašim zdrojom navrhnúť, aby lepšie túto cestu plánovali, aby sme to zlepšili z oboch strán, tento systém a jeho fungovanie. Dobre, ďakujem. Samozrejme musíme dať e, pozor, aby systém nebol príliš komplikovaný. Tam platí, e, samozrejme, kto sa e, veľa pýta, ten, ten, ten, ten má život komplikovaný, tak to nemôže byť. Teraz som sa práve dozvedel, že Drozofila melanogaster je neharmonizované zviera. A dobrou správou je, že momentálne sa v parlamente diskutuje o e, výnimke pre ňu v parlamente. Takže pravdepodobne komisia e, e, je bližšie pri vás v parlamente, treba ešte presviečať mienku. Takže petícia navrhujem, aby ostala otvorená, uvidíme, ako sa veci pohnú ďalej. Budeme informovať výbor Envy, e, aj my zistíme, v akom e, štádiu sa nachádza táto e, téma. Napíšeme aj list, v ktorom budeme žiadať, aby Envy pozval petičníkov a diskutoval s nimi, pretože je veľmi dôležité, aby ste objasnili váš názor poslancom, eh, našim kolegom v tomto odbornom výbore, aby to správne chápali. Predtým sme hovorili o škodcoch, o tom, ako je ľahké veci si zmýliť, hovorí sa o hmyze často, potom vznikne eh, strach, obava a je možné dospieť k nesprávnym záverom. Čiže sa obrátime na príslušný odborný výbor, ktorý sa poradí o tomto právnom základe a rozhodne ale náš príspevok ako výboru pre petície je, aby sme na to upozornili príslušný kompetentný výbor. My budeme sledovať naďalej túto problematiku a petícia zostáva otvorená. Čiže vy by ste taktiež mali vyhľadať kontaktné osoby, my tak urobíme tiež, aby sme ďalej pokračovali v debate a aby sa to nezamenilo za nejakých iných škodcov. Možno e, sa niekto nad tým pousmeje, ale pre vedu je to dôležitá vec. Mohli by sme to teda takto urobiť. A tým pádom aj uzatvárame dnešné rokovanie. Chcel by som sa poďakovať sekretariatu. Všetko sme skvele stihli. Toto je výnimočná situácia v petičnom výbore, že skončíme skôr. Myslím, že by sme si to mali červeným vyznačiť v kalendári. Hovorí to aj o veľmi dobrej príprave sekretariatu, čo nás povzbudzuje pre ďalšie rokovania. A ja prajem kolegom všetko dobré, príjemný večer a Dúfam, že kolegovia budú s optimizmom pokračovať v ďalšej práci. Dovidenia.